2010. Vítajte na dnešnom zasadnutí. Prosím, aby ste sa pousádzali. Pustíme sa do práce, veď máme 3 hodiny pred sebou. Please be seated. If you're all ready, we're getting started ste pripravení, môžeme pokračovať. Španielsky budem hovoriť. Som mohol privítať všetkých. všetkých vážených členov, dámy a pánov poslancov z výborov LIBE, výboru pre e, spravodlivosť, právne záležitosti, výbor Júri a e, takisto aj výboru pre ženské práva, výboru FEM. Dobre, dobrý deň, všetci vítajte. Chcem takisto privítať aj pani Redingovú, ktorá je kandidátkou e, na to, aby zastávala veľmi dôležitý post v novej komisii počas tohto mandátu. Ide o post komisárky pre e, spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Ide o tri e, výbory, ktoré som práve spomenul. Bude toto vypočutie trvať 3 e, hodiny a Spolu so mnou budú spolupredsedať ďalší predsedovia týchto troch výborov, čiže predseda výboru pre e, výboru LIBE, ja, teraz pán Lenen, predseda výboru Júri a potom pani predsedkynia e, výboru FAM, pani Svensson. Ale my sme sa rozhodli e, v súlade s troma predsedami rozdeliť na tri časti. Tieto, toto zasadnutie, táto prvá hodina bude venovaná tomu, aby sme vypočuli pani komisárku e, v rámci e, zodpovednosti alebo kompetencií výboru e, LIBE a v súhľade s politickými frakciami alebo na základe súhlasu budeme pokračovať tak, že bude tu 20 otázok a 20 odpovedí a keďže máme hodinu a štvrte, budem povinný veľmi striktne dodržiavať váš eh, časový eh, harmonogram a teda naozaj taxatívne budem eh, rozdeľovať tento časový program pre každého na jednu minútu, pre každého na otázku a dve minúty na to, aby bolo im zodpovedné. Takže poslanci a poslankyne budú musieť tu zastupovať jednotlivé politické frakcie na základe dehontového systému. A bude to následovným spôsobom Takže chcem každého vyzvať, aby naozaj striktne sa dodržiavali e, časového harmonogramu a e, keď budú hovoriť dlhšie, tak potom odbuchám kladivkom ich časový priestor a potom pani Redingová bude odpovedať na každú otázku. Takže e, viete, že máme pred sebou naozaj veľmi nabitý pracovný program a pokiaľ ide o vzťah komisia a parlament, potom, ako bola vytvorená e, komisia a potom, ako bola implementovaná Lisabonská zmluva v oblasti spravodlivosti, e, občianstva a základných e, slobôd a takisto aj pokiaľ ide o vstúpenie do platnosti charty základných slobod a tak ďalej. Musíme sa tohto dodržiavať a teda chcem vyzvať teraz pani Redingovu, aby teraz na 10 minút nám poskytla svoj príhovor. Ďakujem pekne. Chairman, honorable members, Vážený pán predseda, veľa ctení poslanci a poslankyne. Mám teraz tretíkrát príležitosť vystúpiť pred Európskym parlamentom ako navrhovaná komisárka. Pre mňa sú to chvíle, ktoré sú silným prejavom e, demokracie, pretože vtedy sa vlastne skladajú účty, vtedy sa dáva priestor na rozpravu a tým vydávame signál našim občanom, potvrdzujúci, že ide o jedinečnú formu demokracie. Skutočne len málo ktoré parlamenty na svete obstoja e, v takej situácii, E, kedy vlastne poslanci a poslankyne mus, môžu vyspovedať, tak povediac, členov e, vlády, v tomto prípade členov komisie. E, teraz som akoby obeťou tohto systému. Ja sa ale domnievam, že môžeme byť len hrdí na takýto prejav demokracie. S hrdosťou aj ja sa staviam pred vás ako prvá, e, prvá e, komisárka navrhovaná pre otázku e, spravodlivosti základných práv a občianstva. Prvýkrát je takéto portfólio. A skutočne to je oblasť, ktorá veľmi leží na srdci našim občanov a týka sa Komisie Rady a predovšetkým parlamentu. E, prečo to tak leží na srdci občanom? Pretože mnohokrát v minulosti už boli sklamaní, ich názory neboli zohľadnené, ale nebolo to z dôvodu chýbajúcej vôle, ale z dôvodu chýbajúcich nástrojov, ktoré by to umožňovali. Keď som bola podpredsedkyňou e, tohto výboru, e, tak rozhodnutia e, ministra pre spravodlivosť a vnútro sa ku nám nedostali. Jednoducho zostali na zatvorenými dverami, neexistoval akýsi kanál transparentnosti. Parlament sa nemohol dotýkať veci tretieho parlamentu. A jednoducho vtedy sa dalo len o tom snívať, mať nejakú víziu, že snáď niekedy v budúcnosti sa to zmení. že od 1. decembra 2009 sa to skutočne zmenilo. Parlament spolu s komisiou teraz e, musí dokázať, že Lisabonská zmluva e, nie sú len slova, ale že e, e, v skutku ide o revolúciu v oblasti spravodlivosti a otázok vnútra. E, o Otázka riešenia prvom pomocou spolurozhodovania a kvalifikovanej väčšiny. To je nový prvok a takisto aj preskúmanie vecí po stránke spravodlivosti tiež je novinkou. A charta základných práv, ktorá je teraz E, právne záväzná, e, stavia naroveň e, zmluvy a existujúce charty. Myslím si, že tá cesta bola veľmi dlhá a trnistá, kým sme sa dopracovali k tomuto cieľu. A teraz od nás občania očakávajú činy a výsledky. Som presvedčená o tom, že Lisabonská zmluva znamená preorientovanie e, e, našej politiky v oblasti e, spravodlivosti základných práv a občianstva. Presmerovanie nielen z hľadiska spôsobu myslenia, ale aj z hľadiska výsledkov, ktoré chceme dosiahnuť. Nemôžno hovoriť o slobode bez spravodlivosti a neexistuje bezpečnosť bez spravodlivosti. Počas ostatného desaťročia sme sa zameriavali len na otázku bezpečnosti. Spravodlivosť tá bola v úzadí opomínaná. Lisabonská zmluva nám teraz umožňuje postaviť si ich naroveň, byť v rovnováhe. To znamená e, za, vziať v úvahu aj základné e, e, práva. Preto aj e, predseda komisie e, trošku zmenil portfólia a máme e, e, aj portfólio, ktoré je dedikované týmto základným právam a občianstvu. Ja sa zavazujem k tomu, že ako komisárka, ktorá by mala za to zodpovedať, budem sa usilovať o presmerovanie v intenciách Lisabonskej zmluvy presadzovať spravodlivosť, presadzovať záujmy našich e, občanov. E, e, my chceme uviezť do života akčný plán v kontekste šokovného programu. O tom sa bude usilovať pani Wallström a ja. E, musíte si uvedomiť, že e, to je kus práce. 170 iniciatív spadá do štokholmského programu. To sú iniciatívy, s ktorými sa aj vy budete zaoberať. To znamená, máte pred sebou celý rad práce. Prv, než sa pustíme do vašich otázok, dovolím si vypichnúť tri prioritné okruhy musíme posilniť e, stanovisko EÚ v oblasti ochrany súkromia našich obyvateľov. A má sa to dotýkať všetkých e, e, politických oblastí. Inými slovami, ochrana dát bude veľmi dôležitou otázkou v rámci mojej agendy. Ak hovoríme o vynúcovaní práva a o príslušnom treste, to je tiež pre mňa dôležité ďalej budeme sa zameriavať aj na ten kontext vzťahov voči dôležitým partnerom, napríklad USA. Po druhé, musíme uviezť do života konkrétne aktivity, ktoré majú posilniť práva našich občanov, aby sa mohli e, slobodne pohybovať po území EÚ, či samotný, alebo so svojimi rodinnými príslušníkmi. Free movement, teda voľný pohyb, je základné právo európskych občanov v rámci jednotného trhu. E, veľmi často len hovoríme o trhu, e, ale opomíname, že ten trh pozostáva z ľudí, občanov. Skutočne musíme e, začať konať konkrétnejšie, nie sa len hrať abstraktnými pojmami. Má e, táto e, sloboda pohybu sa má vtýkať všetkých občanov EÚ. Po tretie, Musíme sa postarať o to, aby obvinení a podozriví mali jednoznačne stanovené práva. E e existuje európsky zatýkač a európsky dôkazný príkaz a musíme eh, okrem toho zaručiť vysoký štandard práv z hľadiska spravodlivého eh, trestného konania, z hľadiska toho, ako sa zaobchádza eh, s ľuďmi v rámci v tej fáze, kým sa dostanú pred súd a musíme skutočne sa postarať o to, aby neboli naštrbené e, nejaké základné práva. A musíme, musíme skutočne e, zachovávať procesné práva e, jednak tých, ktorí sú postavení pred súd, ale predovšetkým aj obeti trestných činov tým som uzavrela moje krátke antré a e, tým sa plne odovzdávam do vašich rúk a vašim otázkam. Thank you, Commissioner Designate. Ďakujem e, e, pani Reding, navrhovanej komisárke. Teraz vystupí pán Buzut. Jedna minúta. Abel inaugurál il Vivian Reding Aldan. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade dovolte, aby som zaželal pani Redingovej veľa šťastia počas tohto vypočutia a chcem povedať, že ak všetko pôjde dobre, tak bude už tretíkrát komisárkou, takže e, spolu 15 rokov. Takže myslím, že si môžeme odpustiť otázku na vašu dostatočnú skúsenosť medzi vašimi právomocami bude aj e, európske občianstvo. Je to dôležité pre nás a my očakávame, že posilnite európske občianstvo a že budú um, európske občania mať konkrétnejšie práva. Preto chcem, aby ste nám uh, uviedli aspoň tri konkrétne príklady e, nových práv, ktoré poskytnete európskym občanom ako komisárka zodpovedná za túto oblasť pani Redingová. Nož, ja som veľmi podrobne čítala dôležitú správu vášho kolegu pána Lamasúra s nadpisom občania a uplatňovanie práva spoločenstva. A v tejto správe vlastne je to všetko obsiahnuté. Všetky práva, ktoré majú občania pri voľnom pohybe a aj eventuálne nedostatky. A preto ja ako prvé budem konať v tejto oblasti, napríklad v oblasti občianskej spravodlivosti. E, konkrétny príklad, ak ste fínsky občan, ktorý e, sa ožení s Britkou, tak e, máte veľký problém, pretože Fínsko požaduje osvedčenie o tom, že e, nič nestojí v ceste a Spojené kráľovstvo nič také nepozná. A teda mladý pár, ktorý chce začať spoločný život, tak to znamená e, prekonať skutočnú administratívnu prekážku. A preto potrebujeme e, voľný pohyb administratívnych dokumentov, potrebujeme viac e, vzájomného uznávania oficiálnych dokumentov a taktiež e, autentické európske e, dokumenty napríklad návrh v oblasti e, dedenia. Tam už sme zaviedli takýto e, európsky dokument pri e, európskych dedických konaniach. A aby sme vyriešili ďalšie otvorené otázky, prídem so zelenou knihou o voľnom pohybe e, občianskoprávnych dokumentov na začiatku roku 2010 a potom e, na to bude nadvezovať legislatívna iniciatíva. E, keď už hovorím o dokumentoch, uviedla som príklad manželstiev. Dovolte, aby som ešte povedala, že je veľa cezhraničných manželstiev, 350 tisíc, to je to číslo a 170 tisíc e, rozvodov e, ročne, zhruba 20 všetkých e, rozvodov. S tým sú spojené veľké problémy nielen kvôli, kvôli rozvodu samotnému, ale kvôli tomu, že chýba právna istota a výsledkom sú veľmi smutné príbehy. E, potom je tu nariadenie RIM 3 o e, rozvodoch. To by e, to malo vyjasniť, ale je to zablokované na rade od 2006. Pán predseda prerušuje pani Redingovu. Takže prosím, dve minúty na odpoveď. Môžete dokončiť myšlienku, ale chcem vám pripomenúť ten prísny časový rámec. Pani Redingová, Pokúsim sa, takže stručne pokúsim sa prísť návrhom o lepšej spolupráci v roku 2010 a počítam e, s parlamentom, aby mi pomohol. A taktiež e, budem e, mať ustanovenia v oblasti konzulárnej a diplomatickej ochrane. Pravidla by mali byť koncom roka 2010 a do praxe uvediem smernicu o voľnom pohybe, ak to bude potrebné aj s konaniami za porušenie a neexistujú práva, ak o nich občania nevedia. A preto využijem možnosť e, komunikovať e, s občanmi prostredníctvom generálneho riaditeľstva. E, pani Redingová, ešte máme 20 otázok, takže musíte dodržiavať čas. Verím, že rozumiete chcem vám teda ešte raz e, pripomenúť, aby ste sa držali tých dvoch minút na odpoveď po tom, ako na minútu môžu položiť e, otázku. Pán Morales, ďakujem, pán predseda. Vítam pani Redingomu v mene našej skupine. E, budete komisárkou pre základné práva, ako ste nám už povedali dnes po obede. E, toto portfólio bude zasahovať aj do vnútra s migráciou a bezpečnosťou. Vy ste hovorili o rovnováhe, ale e, e, najdôležitejšie témy e, pre našu frakciu je balík o azile, SWIFT, PNR, prístup k dokumentom. Nedávno skenery, ktoré majú byť použité na letiskách. Takže to všetko sa týka aj bezpečnostných aspektov. Takže pýtam sa, ako v praxi budete spolupracovať s e, vašim kolegom, kolegyňou, komisárkou v tejto oblasti, e, pretože ide o rozmer um, základných práv a bezpečnosti a ako to chcete zahrnúť do e, celej e, tejto oblasti. Máme skupinu pre základné práva a ešte pokiaľ ide o transparentnosť a skladanie účtov tomuto výboru a parlamentu, pýtam sa, ako budete pravidelne informovať výbory a ako e, sa dajú základné práva začleniť do všetkých oblastí spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Dve minúty na odpoveď pani Redingová. Áno, ale boli to vlastne tri otázky za tých 10 rokov, čo som bola v Európskom parlamente ako poslankyňa som neustále mala kontakty s výbormi. Pracovali sme ako jeden tím a e, v tom chcem pokračovať aj e, keď budem mať nové portfólio. Po druhé, ako budem spolupracovať e, s kolegami na komisii. A nie je to totiž to iba pani Malström, s ktorou budem musieť úzko spolupracovať pôjde aj o vonkajšie záležitosti, pretože e, ľudské práva a základné práva majú aj vonkajší rozmer, takže tieto, e, teda začleniť túto problematiku do všetkých týchto politických oblastí, to bude e, kľúčové. Ale čo je nové? Vyplýva to z novej zmluvy a z novej charty a e, taktiež to vyplýva z toho, že EÚ má pristúpiť k dohovoru ľudských práv Štrásburgu potrebujeme mať komisára, komisárku, ktorý bude zodpovedný za ľudské práva, ale je veľa prvkov, kde máme zdieľanú zodpovednosť. Napríklad, čo sa týka tých jednotlivých problematík, ktoré ste vypichli, e, údaje pasažierov, SWIFT, e, skenery na letiskách a ja e, som si istá, že dostanem ešte jednu otázku a budem môcť potom podrobnejšie na túto tému hovoriť, ale naozaj môžete si byť istí, že e, tu otázka základných práv a ochrany údajov naozaj e, bude pre mňa absolútnou prioritou. A taktiež budú prebiehať e, rokovania a tie budú e, prebiehať e, na jednej úrovni. E, budeme si všetci rovní, nechceme ísť proti základných práv súkromí, súkromiu a ochrane osobných údajov v záujme nejakých pravidel na boj proti terorizmu a verte, ja som o tom naozaj podrobne hovorila s pani Malstrom a ona úplne so mnou súhlasí. Ďakujem pekne. Pán, Pán Louis Mišel, máte slovo. Pani komisárka, eh, som trošku nešťastný kvôli toho, že sa musím eh, vás, eh, na vás obratiť, pretože poznám, aké veľké skúsenosti máte za sebou, za vašu kompetentnosť. Vy ste vždy dos- dokazovali v rôznych oblastiach. Takže základné práva Zdajú sa mi, že je to veľmi dôležitá téma, ktoré musia byť dodržiavané a šírené vo všetkých členských štátov a teda oblasť základných práv bude implementovaná práve činnostiami ako aj konkrétnymi iniciatívami. To znamená, kontrolu dodržiavania záväzkov jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o základné práva. Myslím konkrétne na uh, slobodu tlače, uh, médií, diskriminácia, uh, nezávislosť štátu a po prípade aj jednotlivé sankcie, ktoré sú stanovené zmluvou. Takže ja by som chcela vedieť, aké konkrétne iniciatívy chcete alebo môžete prijať voči členským štátom, ktorí by nedodržiavali tieto princípy, ktoré zatiaľ sú dodržiavané všetkými, pretože toto je naozaj veľmi ťažký boj, ktorý vás očakáva. Ja vám absolútne dôverujem, pretože vieme, vy ste e, človek, ktorý dokáže zatlačiť na štáty, ale chcela by som, aby ste trošku upresnili, že čo budete konkrétne konať v tejto oblasti. Things have changed. Veci sa zmenili. Veci sa zmenili zásadne od 1. decembra z toho dôvodu, že Charta základných práv je už neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Inými slovami, to znamená, že e, e, súd v Luxemburgu má právo, dokonca povinnosť analyzovať všetky rozhodnutia príjmané a preveriť, či sú v súlade s dohovorom. a to sa týka aj rozhodnutí ohľadom uplatňovania európskej zákonov. Čo sa týka čo sa týka uplatňovania národnej legislatívy, to spadá do kompetencie Štrasburského súdu. V tej chvíli, keď Európska únia sa stane súčasťou eh, konventu Radu Európy, tak eh, musí, bude potrebné vlastne eh, zaznamenať aj zmenu medzi Luxemburským a Štrásburským súdom. No a komisia bude musieť rozbehnúť diskusiu k tomuto ohľadom doplnenia tohto dohovoru v, tom, v tej snahe, aby bola dosiahnutá rovnováha, ktorá bude potrebná v praxi. Ako si ste spomínate, e, aj vy, kým ste boli komisárom, tak e, analyzovali sme každý jeden z našich návrhov preverovanie bolo zamerané e, najmä na to, či je to v súlade s ekonomickými princípmi. Té dnes a do budúcnosti musíme analyzovať každý návrh komisie z hľadiska toho, či je v súlade s základnými právami, s chartou. To je e, a bude moja zodpovednosť. Je to prierezová zodpovednosť, horizontálna, týka sa všetkých návrhov, rozhodnutí e, komisie, Európskej komisie a týka sa aj zahraničných dohod. Teraz pán Raúl Romeva rôda, jedna minúta. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pani Redingová, veľmi zaujímavé je váš príspevok, kde ste hovorili, že spravodlivosť a základné slobody nemôžu byť bez bezpečnosti a takisto nemôže byť bezpečnosť bez spravodlivosti a e, tam bez slobody. Takže ja by som sa chcel spýtať na niečo v tomto zmysle. Vtedy, keď tieto slobody sú tak e, ohrozené práve e, kvôli instrumentalizácii alebo rôznych chvíľach, ktoré sme zažili aj v minulosti, tak zo strany európskych inštitúcií, ako aj európskych štátov, rôzne smutné obdobia, ako to bolo napríklad v prelety E, e, CIA a tak ďalej, všetky e, tieto veci sa týkajú práve kontroly teda z internetu, alebo všetky tie veci, ktoré sa týkajú body scannerov, o ktorých teraz vlastne diskutujeme. Ja by som sa chcela spýtať, ako budete zdôrazňovať alebo konkrétne vyjasňovať ako budete brániť eh, základné práva a slobody občanov pred, eh, takýmito, eh, pred takouto manipuláciou a šírením strachu, ktoré tu teraz začínajú. Ďakujem pekne, pani Dredingová. Yes, article 8 of the... Áno, článok 8 charty je jednoznačný a myslím si, že tie celotelové skanery sú dobrým príkladom na ilustráciu našej našej koncepcie. Musíme zodpovedať niekoľko otázok, či tieto skenery fungujú efektívne, či nespôsobujú zdravotné ťažkosti, či e, neohrozujú základné princípy ochrany dát, súkromia. A samozrejme e, je tu e, nevyhnutná previerka dodržania princípu primeranosti, proporcionality, či je to v úmerné e, tomu cieľu, ktorý chceme dosiahnuť. Naša snaha o bezpečnosť nemôže predsa e, odobrovať každú formu ohrozenia alebo dokonca narušenia e, súkromia človeka. Čo sa týka použitia celotelových skanerov, sú následovná následovné e, podliehať takýmto kontrolám, možno len dobrovoľne. Musí byť dokázané, že to nemá dopad na zdravie a vytvorené zobrazenia musia byť okamžite po vytvorení e, e, zničené, nesmú sa uchovávať. Musíme hľadať také prostriedky, ktoré sú menej intruzívne, menej ohrozujúce súkromie, ak chce pri prihľadávaní výbušnín. E, musíme sa skutočne nad tým e, zamyslieť, e, na čo zvierať všetky tieto dáta, ak nevieme ich náležite využiť. Veď už teraz sa zbierajú údaje o pasažieroch PNR, máme údaje v rámci SWIFTu, ale dôležité je, ako sa s nimi narába. Musíme skutočne dodržiavať základné práva, na ktorých je založená EÚ a my budeme skutočne posudzovať každý návrh vo svetle týchto základných práv. O to som už hovorila. Ďakujem. Goes to Mr. Timothy Kirkhope. One minute. Up. E, pán e, Timothy Kirkhope, e, ja sa veľmi teším, že tu máme pred sebou osobu, ktorá vie niečo dokázať. Pani komisárka, máme Európu s 27 členskými štátmi, s rozmanitosťou priorít. A skutočne e, mali by sme sa snažiť na úrovni EÚ zlepšiť existujúcu legislatívu namiesto toho, aby sme rozširovali túto legislatívu a zasahovali do národnej legislatívy. E, jednou zo priorít hákského, hákského e, programu je skutočne preveriť to, čo už máme, rozširovať legislatívu. Verím, že sa to podarí dosiahnuť v rámci načrtnutých programov. Pani komisárka, podporujete môj názor, že potrebujeme väčšiu mieru spolupráce a nie e, e, vynúcovaných postupov. Mali by sme naprávať to, čo nefunguje dnes a vychádzať z toho, v čom sme boli úspešní a nesnažiť sa vymýšľať nové a nedokonalé. Ďakujem. Pani Redingová, máte slovo. Áno, toto je témou, eh, témou eh, diskusie, ktoré som viedla po mnohé roky s dotazujúcim sa. Ja eh, verím vo vnútorný trh s tovarom. Ja skutočne verím, že platia pravidla spoločenstva na tomto trhu a verím vo voľný pohyb Eh, občanov. A pokiaľ naše pravidla, naša legislatíva to nepodporuje, tak eh, zasadím sa o to, eh, aby sa to zmenilo. Myslím si, že v rámci diskusí občianskoprávneho charakteru sme dobre pokročili. A pochopiteľne oveľa ťažšie sa dosahujú úspechy v oblasti trestnoprávnej musíte si uvedomiť, že jednotlivé systémy trestného práva majú storočné korene a je e, jasné, že e, justičná sféra e, v jednotlivých štátoch presadzuje ten systém, ktorý je vžitý. Preto je našou úlohou posilňovať, hlavne budovať dôveru teda tí, ktorí e, pôsobia v justícii, ktorí využívajú e, legislatívu, by mali získať do dôveru v legislatívu susedného štátu. Čiže e, myslím si, že je nespochybniteľná spolupráca. Ja som presadzovala Erasmus pre študentov. Ja som z Erasmu vytvorila Erasmus Mundus a mohli by sme mať Erasmus pre sudcov Myslím si, že to by mohol byť e, e, nástroj, ktorý napomôže budovaniu vzájomnej dôvery. V oblasti občianského e, práva mm, nemám pochyb o tom, že pokročíme. Budeme mať európske budeme presadzovať európske práva, budeme skutočne uplatňovať sankcie, pokiaľ nie sú uplatňované eh, európske zásady. Ďakujem. Pán Tavares, ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, vy ste hovorila hovorila o čase, kedy Európsky parlament nebol až tak dôležitý, ako je dnes a hovorili ste aj o tom, že ste ako 10 rokov e, pôsobila ako poslankyňa pred 10 rokmi. Ja som tu iba pár mesiacov. Nedávno som sa zúčastnil na schôdzi v piatok, bolo to na tému SWIFT a iba 24 hodín predtým, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. To bolo. To tak nemalo byť, pretože SWIFT mal byť riadne vyrokovaný a nie tak narýchlo. Prijatý ťažko parlament dodržiava svoje zodpovednosti, ak komisia ehm, tomu bráni. Ja sa preto pýtam, ak máme, eh, ak by sme mali vyrokovať niečo také ako dohoda o Swifte, odznova, ako zabezpečíte, že to bude všetko riadne eh, umožnené. Ďakujem. Vy ste sám povedali, ako to bolo pred rokmi. Presne takto fungovalo za zavretými dverami a parlament nemal žiadnu váhu, ale to sa zmenilo od 1. Eh, decembra 2009 parlament už bude mať eh, svoje slovo. A pozrieme sa na tú dohodu SWIFT. A teraz eh, je to už vyrokované počas 9 mesiacov. Parlament teraz e, musí e, dať zelenú tejto dohode, ale zároveň budeme ešte musieť vyjednať novú dohodu SWIFT. A táto nová dohoda, aby mohla e, vstúpiť do platnosti po 9 mesiacoch, to bude už za platnej Lisabonskej zmluvy. Takže parlament bude priamo zapojený a komisár pre spravodlivosť bude taktiež plne zapojený. A ako som už povedala, jasne, ja sa budem pýtať, či je to potrebné, či to náhodou nenarúša právo na súkromie európskych občanov, či je to proporcionálne, či to všetko je v súlade s základnými právami našej charty a ak nie, tak potom spolu s pani Malmström budeme spolupracovať aj s parlamentom, aby sme e, vypracovali novú dohodu SWIFT. Ďakujem pekne. Teraz pani Kinga Gál na minútu. Je to nová éra takže je to nová éra so, s Lis Lisabonskou zmluvou, ako ste už povedali vy, pani komisárka. A e, vaša pozícia e, to je naozaj e, veľká výzva aj možnosť a za posledné roky ste si možno všimli, že je ešte veľa práce, hlavne v nových členských krajinách, kde e, je trochu napätá situácia a nedostatočná ochrana ľudských práv. Takže ja sa pýtam, či e, sa venujete e, dostatočne menšinám. A ja sa vás pýtam, ako mienite uplatňovať chartu o základných právach, ktorá je teraz právne záväzná a kedy si myslíte, že môže EÚ pristúpiť k e- Európskemu dohovoru o ľudských právach? Ďakujem, pani Redingová. Nuž charta a hlavne článok 6 sú právne záväzné. To znamená, že to bude jedna z najväčších eh, inovácií. Teda už to je a myslím, že môžeme byť veľmi pyšní na túto chartu, pretože to svedčí o jednotnosti v rôznorodosti. Nede to z hora dole. Ehm, nie, zohľadňuje to národné ústavy, judikatúru Európskeho súdu, a taktiež e, mnohé rozsudky a rozhodnutia Rady Európy. Toto všetko spolu znamená, že Európa teraz bude zjednotená e, zákonom aj hodnotami a je to jedna z najmodernejších kodifikácií e, ľudských práv vo svete. Možno, že to dostatočne nehovoríme, ale je to tak. Sú tu tradičné občianské slobody, potom socioekonomické práva a tretia generácia e, práv, ako napríklad bioetika, transparentná administratíva. A myslím, že môžeme byť naozaj pyšní na túto chartu a teraz ju musíme jednoducho e, pretaviť e, do praxe vo všetkých našich rozhodnutiach. Preto všetky naše rozhodnutia predtým, ako opustia komisiu, prehodnotené, či sú v súlade s touto chartou bude e, samostatné hodnotenie dopadu na e, základné práva. Pozrieme sa aj na to, či e, členské krajiny pri implementácii EÚ právnych predpisov rešpektujú túto chartu a môžeme povedať, že budeme uplatňovať politiku nulovej tolerancie, čo sa týka porušovania charty. A ja myslím, že by naozaj bolo dobré, ak súhlasíte, mať každoročne správu o uplatňovaní charty. E, budú tam e, súhrnom všetky stiažnosti, ktoré dostanem ja aj vy. A potom tie mnohé otázky parlamentu. A potom sa ma pýtate na e, spoluexistovanie charty a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Ja myslím, že začneme pracovať na mandáte pre rokovanie o pristúpení a nemôžem vám teraz povedať, kedy bude toto kolo rokovaní ukončené, ale budem vás priebežne informovať. Ďakujem pekne. Teraz pani Beňová na minútu. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, v, od, v odpovediach eh, hovoríte, že treba rozvinúť e, európsky priestor základných slobod. Je to jedna z vašich e, priorít a že sa obratíte o pomoc na agentúru pre základné práva vo Viedni a súhlasíte, že si to vyžaduje rozšírenie mandátu agentúry pretože e, predchádzajúci tretí pilier e, sú súčasťou normálneho legislatívneho postupu, alebo si myslíte, že mandát agentúry e, je E, dostatočne pozmenený vstúpením do platnosti Lisabonskej zmluvy. A taktiež ste povedali, e, že sa zameriate na to, aby každá nová legislatíva EÚ bola v súlade s chartou základných práv. Takže sa pýtam, aké konkrétne opatrenia e, chcete prijať na zabezpečenie súladu s touto chartou zo strany EÚ inštitúcií aj členských krajín. čo sa týka agentúry pre e, základné práva, tá e, je veľmi dôležitým nástrojom. Ona analizuje situáciu a umožňuje nám, umožní nám v ďalšom rozhodovaní vychádzať e, z pevnej platformy a tým predísť chybám pri koncipovaní a príjmaní návrhov, návrhov rozhodnutí. Ďalej, Existuje celý rad nástrojov, slúžiacich na to, aby sme e, sa zaoberali sťažnosťami občanov. E, vy, čo ste tu, dostávate od vašich voličov rôzne oznámenia, sťažnosti. E, petičný e, výbor, ktorý považujem za jeden najdôležitejších výborov, ja som mu predsedala pred 20 rokmi. A e, skutočne tam sa oboznámujeme s tým, čo aktuálne leží na srdci občanov. No a napokon tu máme ešte ďalší nástroj ombudsmana. Uh, a e, všetky tieto tri zložky, tri nástroje e, treba mm, e, dať dokopy a využívať to, s čím sa zaoberajú, analyzovať tieto sťažnosti a zakotviť ich do e, ročnej správy a takto identifikovať hlavné problémy a e, cesty riešenia. Takto len dokážeme identifikovať, kde je potrebné konať. Nemôžeme e, len tak od brucha sa zaoberať tým či oným. Tých možností je priveľa. Na usmernenie poslúžia občania. Existuje celý rad otázok týkajúce sa E, týkajúce sa voľného pohybu na základe e, národnosti alebo trvalého pobytu. Potom sú to otázky manželských e, práv. Potom sú to otázky mm, ohrozovania práv žien, detí. A treba skutočne identifikovať konkrétne problematické okruhy, ktoré si budú žiadať prioritné zásahy. Pani Angelín, jedna minúta, pán, pani komisárka. Vy ste eh, zdôraznili dôležitosť práve hodnoty občianstva. Ako viete, 30 európskych občanov eh, má viac ako 18 rokov. Eh, predchádzajúca legislatíva na, na základe návrhu komisie schválila návrh na realizáciu Európskej stratégie o právach mladistvých, aby sa poskytol priestor pre práva mladistvých, detí a tak ďalej vo všetkých programov Európskej únie, aby sa účinne bojovalo proti všetkým formám násilia, e, využívaniu alebo zneužívaniu detí. Moja otázka je jednoduchá. Eh, aké iní konkrétne iniciatívy chce, chcete eh, započať, eh, ktoré sa budú týkať práv mladistvých v súlade s tým, že pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, ako aj chartu základných slobod, je potrebné mať právny základ. Ako chcete čeliť problémom a veľkému nárastu medzinárodného obchodovania s, mladiství, s mladistvými, alebo teda ich zneužívaniu, ako aj ich problémom, pokiaľ ide o rozvody rodičov rodičov, pokiaľ sú dvojakého, dvojakej eh, národnosti. Eh, či chcete predložiť legislatívny návrh o boji proti zneužívaniu, sexuálnemu využívaniu, ako aj proti obchodu s pornografiou. Ďakujem pekne, pani Reding. if we do not care for children. Ak e, e, nám nebude ležať na srdci, e, ak nám nebudú ležať na srdci práva detí, tak neurobili sme to, čo treba. Oni sú skupina najzraniteľnejších, a skutočne mnoho je takých detí, ktoré sú akoby neviditeľné, nachádzajú sa v záchytných centrách. Sú to deti, ktoré trubiedu v uliciach a skutočne chcela by som posilniť stratégiu stratégiu EÚ zameranú na deti. Pokúsim sa skutočne v kocke uviesť e, e, konkrétne e, kroky. a e, e, budem e, trvať na to, aby existovali výstražné systémy zamerané na deti. Ide tu o únosy detí, jednak čisto trestnoprávneho charakteru, potom sú to únosy detí, ktoré sú realizované zo strany z niektorého rodičov. Návrh by mal mať podobu v roku 2011, tým, že v roku 2010 by sa mala zvládnuť analýza takýchto prípadov. Jednoducho, prípady takýchto únosov zo strany rodičov e, trvajú príliš dlho, kým to kým prejde súdnym systémom. E, treba urobiť nápravu v procesnom práve. Rím 3 ten sa zaoberá e, situáciou, v ktorej zohrávajú úlohu e, e, dva ja, dve osoby odlišné odlišnej štátnej príslušnosti. Ďalej je to sexuálne zneužívanie, obchodovanie s ľuďmi. Chcem urobiť návrhy smerníc, ktoré sa týmto budú zaoberať. Samozrejme v spolupráci s pani Malström, ktorá spolu zodpovedá za tieto témy. A skutočne myslím si, že treba sa venovať tejto e, detskej e, problematike aj v rámci verejných rozpráv. Chcem, aby aj mali možnosť deti, e, aby deti sa mohli vyjadriť v takýchto diskusiách. Ďakujem pekne. Romero, minútu. Pani komisárka, v súčasnej komisie, eh, v situácii, pokiaľ ide o globalizáciu zločinu, občania zažívame dve rôzne situácie, ktoré sú v rozpore s logikou. Všetci sme možnými obeťami, ale tiež sme všetci možne aj podozriví. O to viac, ak máme určité profily, sme buď moslimovia, kresťania alebo iného náboženského vyznania. Avšak e, Európa e, nemá e, tú legitimnosť, aby žiadala od Spojených štátov amerických oveľa väčšiu súdržnosť v spolupráci policajnej ako aj trestnej. A preto Európa by mala byť účinnejšia, mala by byť súdržnejšia v tejto spolupráci, a, lebo zatiaľ nie je a za to platíme všetci. Takže potrebujeme nástroj na prevenciu zločinu, ako má ako aj nástroj pre ochranu obetí, ktorých chceme predložiť počas španielského predsedníctva, kde môžeme naozaj v súdnictve pokričiť vpred, eh, predložiť akúsi cestovnú mapu ohľadom procesných práv, ako aj interpretáciu eh, a eh, preklad procesných práv. Myslím si, že jeden rok je zásadným preto, aby sme zabezpečili práve tieto základné práva. Ďakujem. Plne s vami súhlasím. Musíme eh, byť dôveryhodní z hľadiska nášho konania navonok aj smerom dovnútra. Z toho titulu predseda eh, komisia, komisie eh, vytvoril portfólio pre jedného komisára, ktoré e, má horizontálny záber. A e, samozrejme, e, budem úzko spolupracovať s komisárom pre externé záležitosti a treba skutočne zvážiť, aké budeme mať aktivity na navonok a dovnútra. Máme chartu, máme základné práva. To je neoddeliteľnou zložkou Lisabonskej zmluvy a máme týmto výbavu, nástroj, ktorý sme predtým nemali v našich rukách. A keď už máme tento nástroj, musíme ho uplatňovať. Ako som už povedala v úvodnom slove, eh, chceme eh, to uplatňovať pri takých eh, trestných činoch, v takých trestnoprávnych konaniach, ktoré sa týkajú aj podozrivých osôb, teda osoby, ktorá, ktorá je zatiaľ len podozrivou. A ruka v ruke s tým ide e, e, podrobnejšie venovanie sa problematike obetí. Potrebujeme mať aj praktické opatrenia, aby sme využívali e, národné organizácie pre podporu obetí Poprvé, postarať sa, aby takéto existovali na národnej úrovni. Po druhé, venovať sa ich činnosti, pomáhať ich, aby boli schopné sa zaoberať aj otázkami e, obetí domáceho násilia, sexuálneho zneužívania e, teda predstavujem si to takto, je spáchaný trestný čin počas celého justičného procesu a e, aj vo fáze, kedy vlastne sa už odpikáva e, trest. Je to skutočne rozsiahly kus práce a vyžaduje si úzkú spoluprácu s národnými vládami. E, e, pani Sophie Iglent, jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Základné práva sú hlavnou zodpovednosťou EÚ a ALDE očakáva kom- od komisie, aby využila všetky právne a politické nástroje. Pani Redingová však e, vy máte trošku pasívny, minimalistický náhľad na úlohu EÚ v oblasti základných práv. Nechávate to hlavne na súdy a členské krajiny. Viete vysvetliť, ako aktívne budete uplatňovať základné práva v EÚ, presadzovať ako e, špecifické vždycky budete bojovať proti homofóbii, e, diskriminácii lesbičiek, gejov, transexuálov a tak ďalej. E, budete proti e, registrovaným partnerstvám alebo manželstvám takýchto osôb a taktiež ako zabezpečíte slobodu presvedčenia a vierovýznania ako chcete presadzovať článok 7, 17, viesť dialog s cirkvami a taktiež ako budete e, vyjednávať v oblasti PNR, SWIFT a tak ďalej. E, musím však povedať, že vy ste podporili výmenu údajov z USA ako členka predchádzajúcej komisie. Ďakujem pekne, pani Redingová. To bolo asi 10 otázok, takže zodpoviem jednu alebo dve. Najskôr prevod údajov tí, ktorí sú členmi výboru ITRE, veľmi dobre vedia, že čo sa týka e, za, uh, uchovávania údajov a uh, súvisiacej smernice, že som bola proti. Výbor ITRE bol proti a Rada ministrov pre telekomunikácie uh, bola taktiež proti. to bola Rada pre vnútorné záležitosti, ktorá to pretlačila nakoniec. A ja dúfam, že parlament na budúce, keď sa e, bude príjmať takéto rozhodnutie, si to rozmyslí dvakrát pred tým, ako e, dá svoj súhlas. Ale myslím, že môžem iba zopakovať to, čo som povedala e, v odpovediach na e, tie jednotlivé otázky. E, nová zmluva platná od 1. decembra Vďaka nej budeme e, mať horizontálny náhľad, aby základné práva boli e, súčasťou všetkých našich nových návrhov a, na, a aby základné práva sa uplatňovali v členských krajinách, keď e, členské krajiny budú e, transponovať e, právne predpisy EÚ. Homofóbia nemá čo robiť v EÚ, voľný pohyb osôb má byť platný bez ohľadu na sexuálnu orientáciu tej ktorej osoby. Európska únia nemá možnosť zasahovať do práva ktoré riadi otázku manželstiev, ale môže zasiahnuť, ak občan ide z jednej členskej krajiny do druhej pretože má e, práva, ktoré nadobudol v krajine A. Ďakujem pekne, pán Zogor. Ďakujem pekne. Aké opatrenie chcete prijať na to, aby štokholmský program e, e, sa stal skutočnosťou? Ste Povedali ste, že e, chcete bojovať proti akékoľvek diskriminácii tradičných národných menšín. E, viete zabezpečiť, e, že nejaká osoba, ktorá platí patrí k tradičnej menšine, ale má aj danú národnosť, že bude plne ochránená pred diskrimináciou, tak ako ste to vy navrhli v tom spoločnom priestore bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Pani Redingová, aj na túto otázku musím povedať, že sa vzťahujú dve ustanovenia novej zmluvy. Poprvé článok 2 zmluvy poprvý raz zdôrazňuje právo osoby, ktorá patrí e, k menšine. Nie celú menšinu všeobecne, ale e, týka sa to tej, ktorej osoby. Ide o individuálne právo. E, potom je tu charta e, článok 21 a ja chcem, aby tieto základné práva boli súčasťou právnych predpisov EÚ aj keď e, členské krajiny potom implementujú právne predpisy EÚ. Takže pri vytváraní právnych predpisov konkrétneho obsahu, ale potom aj pri samotnej, samotnom uplatňovaní. Agentúra pre základné práva tu zohráva kľúčovú úlohu, e, aby zanalýzovala situáciu a poskytla nám potrebné prvky. Ja e, budem mať v mojom týme jednu osobu, ktorá bude zodpovedná za základné práva pre menšiny a bude sa e, výlučne venovať týmto otázkam. Aj vy, e, poslanci, budete mať e, partnera pretože som si istá, že budete mať naozaj čo povedať. Chcem teda vyriešiť tieto otázky veľmi konkrétne, využiť našu legislatívu vždy, keď to bude potrebné a nevyhnutné e, na základe práv, ktoré e, zakladá nová zmluva, teda vytvárať novú legislatívu. Pane, pani Renate Zoma. Vielen Dank. Ďakujem pekne k otázke bezpečnosť versus ochrana dát. Hovorili ste o tom už veľa, napríklad v súvislosti v Swifte. Myslím si, že veľmi sebavedome ste to prevedova- e, sebavedome prezentovali. Dotkli ste sa aj otázky celotelového e, skenera. Podľa mňa skutočne to e, ohrozuje dôstojnosť človeka a právo na súkromie. Naši občania budú, tak spovedať, presvedcovaní a a je zaujímavé, že tovar, ktorý je letecky prevážaný, ten nie je presvedcovaný. E, takže e, to e, skutočne vyvoláva veľa otázok. A nie sú zbytočné takéto celotelové skanery. Nejde tu len o ako sú e, e, prehnanú iniciatívu, len akési slepé dôverovanie takéto zariadenie. E, nechcete toto preveriť, alebo chcete nasadzovanie takýchto skanerov nechať plne v pôsobnosti členských štátov? Pani Reding, chcete na to zareagovať? Áno. Myslím si, že som svoje stanovisko už veľmi jasne formulovala, eh, čo sa týka celotelových skenerov. Treba si uvedomiť, že skenery sú len jedna zložka eh, z celého súboru eh, prostriedkov. Je to SWIFT, sú to čísla PNR a ďalšie veci, ktoré sa len, ešte len môžu objaviť. Musíme ma raziť jednoznačnú líniu. Nikdy nesmieme sa nechať viesť strachom. Musíme sa sa nechať viesť našimi hodnotami, hodnotami EÚ, tak ako sú zakotvené v e, platných zmluvách. A, a tieto hodnoty musíme presadzovať aj pri vyjednávaní medzinárodných dohôd. Plne s vami súhlasím e, v tom zmysle, že e, človek, ľudský jedinec, nie je nejaký balík. A preto, ak ideme využívať nejaký prostriedok, najprv si musíme analyzovať, či je zachovaná ľudská dôstojnosť, či je eh, zabezpečená ochrana eh, súkromia, či to nie je e, hrozba pre zdravie. Toto všetko musí byť analyzované a spolu s kolegyňou Ceciliou Melstrom budeme dbať o to, aby tieto prvky a tieto otázky boli zohľadnené ako prvé, prv, než Európska únia predloží nejaký návrh alebo bude o niečom rozhodovať. Pani Kinga Gönc, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Vieme, pani komisárka, že ste skutočne zanietenou e, obhajkyňou e, rovnosti medzi mužmi a ženami. E, čo chcete urobiť v prospech toho, aby členské štáty plne uplatnili už existujúce smernice zamerané na rovnoprávnosť a nediskrimináciu E, e, predovšetkým e, čo sa týka migrantov, Romov a iných vytesňovaných skupín. Doteraz pretrvávajú vysok, vysoké miery diskriminácie voči tým najzraniteľnejším skupinám. Toto je komunita pristahovalcov, rómsko populácia a tak ďalej. Prosím, aby ostatní nerušili. V roku 2009 Európsky parlament schválil horizontálnu smernicu o potieraní diskriminácii. Čo chcete urobiť preto, aby ste zabezpečili e, prijatie e, a presadzovanie tejto smernice, aké európske E, európskej legislatívy. Čo chcete urobiť preto, aby sa vlastne e, e, zmiernil ten nápor, ktorému sú vystavené tieto viac zraniteľné skupiny, ako sú pristahovalci a členovia niektorých národných skupín? Určite v rámci jednej minúty nedokážem pokryť všetky otázky, ktoré súvisia s smernicou o potieraní diskriminácie Týka sa to samozrejme nie len zraniteľných skupín, ale e, týka sa to e, staršej populácie, handicapovaných e, občanov. Skutočne existuje tu viaceré prvkov, ktoré si zasluhujú našu pozornosť. Som si plne vedomá toho, že Európskemu parlamentu veľmi náleží na srdci táto smernica a e, e, je ešte veľa problémov, pre ktorými stojíme na pôde e, rady. A treba prediskutovať tieto problémy. Z toho, čo ste uviedli, ja by som, sa, ja by som si dovolila vybrať otázku rómskej populácie. Prieskum agentúry pre základné práva poukázal na to, že E, Romovia sú e, vystavení e, diskriminácie aspoň raz do roka, čo sa týka zamestnania, ubytovania. A to jednoducho nie je akceptovateľné z hľadiska základných práv, ktoré uznávame. V, s komisárkou Andro budem úzko spolupracovať na tejto otázke. A ja by som e, e, rada e, pripomenala program Axider zo Španielska, zameraný na odborné zaškolovanie. A to je jeden z mnohých úspešných programov, z ktorého treba vychádzať. Existuje smernica zamerané na rovnoprávnosť a ďalej existuje aj legislatíva, ktorá bojuje proti sociálnej exkluzii. E, vyčleňovaniu. E, veľmi konkrétne e, opatrenia vzídu z rómskeho samitu, ktorý sa bude konať v apríli v Kordobe. Ďakujem. Pán Wim van de Kamp, jedna minúta. Pán predseda. Pán predseda, Lisabonská zmluva znamená novú éru pre spoluprácu v oblasti spravodlivosti medzi členskými krajinami, aj teda čo sa týka vlasti trestného práva. Nám e, my máme veľké očakávania od týchto nových činností. Znamená to väčšiu bezpečnosť pre našich občanov a menej slobody pre kriminálníkov. Môžete uviezť tri konkrétne iniciatívy v oblasti e, trestnej spravodlivosti na to, aby Európa bola bezpečnejším miestom pre občanov. Ďakujem pekne pani Redingová. Nož ja myslím, že som už v úvode povedala, čo treba spraviť. A to konkrétne. Bude to však zložité, pretože môže to byť e, jednoduché v občianskoprávnej oblasti, a napriek tomu, že mnohé prvky už boli uvedené do praxe, naozaj v trestnoprávnej oblasti je to zložitejšie, pretože otázka subsidiarity je veľmi dôležitá. A je to dôležité aj pre Európsky parlament a národné parlamenty, pretože budú mať čo e, k tomu povedať. A potom sú tu e, členské krajiny, ktoré však môžu zablokovať iniciatívy komisie. A to je práve dôvod, pre ktorý si myslím, že je veľmi dôležité byť e, ostražitý nemôžeme napredovať príliš rýchlo. Vidíte, polovica spravodlivosti sa zrútila, takže nemôžeme sa ponáhľať príliš, musíme sa naozaj rozhodnúť, ktorým smerom chceme ísť. Vzájomné uznávanie, to je jeden z týchto prvkov odstrádniť exekvatúru. Jednoducho to nedáva zmysel mať e, špecifickú iniciatívu o, o, o bankových účtoch a taktiež e, potom e, ten výber príslušného súdu v Európe. To už nebude možné, pretože je to veľmi škodlivé. Vidíte, to sú všetko zložité otázky, treba o nich dobre diskutovať aj s národnými parlamentami, e, s členskými krajinami a vy by ste asi mohli pomôcť, čo sa týka tej diskusie s národnými parlamentami. Teraz pán Stavros Lambrinidis. Ďakujem pekne, pani komisárka Redingová. Zhruba pred mesiacom šéf eh, veľkého poskytovateľa slúži, služie povedal, že ak nemáte čo skrývať, tak sa nemusíte ničoho báť, čo sa týka využívania osobných údajov súkromnými eh, spoločnosťami. Ja myslím, že ak nemáte čo skryť, tak potom nemáte osobný život. Všetci máme eh, niečo, čo chceme skryť. A je to legálne či už sú to politické presvedčenia, zdravotné záležitosti a tak ďalej. A e, to, e, že e, isté voľby robíme na internete, to ešte neznamená, že sme súhlasili s tým, aby súkromné podniky a štáty nás e, mali stále pod dohľadom. E, ja sa pýtam, či ako e, parlament žiadal v roku 2008 pozrieť sa na obmedzenia súhlasu, ktorý môže byť vyžiadaný na internete, aby nám odobral časť súkromia. Ja myslím, že štáty a súkromné spoločnosti majú oveľa väčšiu moc ako e, jednotlivci. Ďakujem pekne pani Redingo. Nuž, ja som veľa spolupracovala s podpredsedom na týchto témach, keď sme e, rozhodovali o telekomunikačnom balíku. Táto otázka bola naozaj prioritným bodom programu mm, Možno si pamätáte, ak nie, tak vám to pripomeniem na to, že práva, ktoré už existujú v oblasti súkromia, nie sú rešpektované eh, národnými eh, štátmi, či už prostredníctvom eh, súkromnej organizácie, ale ja som konala zodpovedne, ja som predviedla pred spravodlivosť e, zodpovedného v prípade PROM, ktorý využil osobné údaje bez súhlasu. Pravidla musia byť veľmi jasné. Musíte mať e, súhlas informovaný vopred. To, že môžeme uplatňovať e, pravidlá, to ešte neznamená, že to všetko dobre funguje aj vo svete internetu. Nelly Cruz je zodpovedná za túto oblasť konkrétne, ale ako komisárka pre spravodlivosť aj ja mám zodpovednosť za stanovovanie právnych predpisov a za implementáciu pravidel na ochranu údajov. A ochrana údajov dnes je explicitne zakotvená v novej zmluve. Môžete sa na mňa spolahnuť, ja budem dohliadať na ochranu práv jednotlivcov. Teraz pani Natali Grisbeck na minútu. Ďakujem pekne. Som veľmi šťastná, e, že sa vytvoril špecifický post komisárky pre základné práva a spravodlivosť a vysvetlím prečo. E, chcem vám zaželať naozaj veľa e, šťastia v, vo výkone tejto ťažkej úlohy, aby Európa bola stále rozhodnutá bojovať za práva, tak ako ste to spomenuli vo vašom príspevku. Pred chvíľočkou ste viackrát spomenuli potrebnú doplnkovosť medzi Luxemburským súdom a Európskym súdom pre ľudské práva obzvlášť v otázkach, ktoré ste spomenuli, spomenuli ste článok 6. Moja otázka je veľmi priama možno, že už sa opakovala. Chcela by som vedieť, ako eh, vy eh, vidíte globálne prístup k tomuto dohovoru o základných ľudských právach, či to bude v eh, súlade s, pretože v súlad našich rozhodnutí s ich rozhodnutiami to je jedna vec, po druhé to je symbolický dosah. Ďalej, pokiaľ ide o občianské procesy, občania musia si byť istí, že ich práva budú ochránené a je potrebné, aby bola zarušená procesná jednotnosť. Aké konkrétne iniciatívy chcete predložiť a obzvlášť, aký, aká je vaša pozícia ohľadom vzájomného uznávania uh, súdnych rozhodnutí v rámci Európskej únie. Ďakujem. I can tell you... Ja vám môžem povedať, kedy začneme s týmito rokovaniami. Eh, bude to eh, čo najskôr potom, ako budeme mať mandát na rokovanie právo, povinnosť e, vyjednávať a je to jasne zakotvené v článku 6 našej zmluvy. Takže nejde o to, či to spravíme, spravíme to. Ide o to vedieť kedy. A budeme musieť spolupracovať medzi dvoma súdmi a to veľmi vyváženým spôsobom. Chceme posilniť naše súdy v oblasti ľudských práv. Nechceme ich e, oslabiť a Luxemburský súd musí e, potvrdiť e, to, čo e, robí za posledné desaťročia, teda že je tým nástrojom, tou inštitúciou, ktorá umožnila dohliadať na rešpektovanie práv našich občanov aj v záujme vnútorného trhu. Takže spojenie týchto dvoch súdov to má predstavovať skutočné posilnenie. Nebude to jednoduché, pretože je to medzinárodná dohoda, ktorá musí byť ratifikovaná nielen 27 členskými krajinami, ale aj ostatnými eh, členmi Rady Európy. Takže určite bude eh, ťažké vyjednávanie, eh, ale ja sa tomu budem intenzívne venovať aj s našou právnou službou aj s súdnym dvorom v Luxemburgu a spolu aj s komisárom zodpovedným za vonkajšie vzťahy. Ďakujem pekne, pán Protaševič, na minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani komisárka, dovolte jednu otázku o tzv. Iniciatívy, občianskej iniciatíve. Je to zakotvené v Lisabonskej zmluve. Je to veľmi dôležité nové právo podľa mňa pre európskych občanov, ale je to aj významný krok na to, aby sa Európa priblúžila občanom. Umožňuje to totiž to, aby sa občania priamejšie zapojili do e, vypracovávania rozhodnutí EÚ. Ako zabezpečíte, že táto iniciatíva bude fungovať pre občanov? A čo si myslíte, ako by sa dalo to toto právo uplatňovať v praxi. Ďakujem pekne, pani Redingová. Občianská iniciatíva je novým prvkom. Vyplýva z novej zmluvy. Môže to byť veľmi dôležitý prvok pre občanov, aby boli vypočutí. Ale môže to byť aj nebezpečný prvok, ak e, od začiatku nebude jasné, k akým otázkam môžu občania vyžadovať odpoveď. Ak napríklad e, občania nám povedia, že chcú aby eh, bol eh, opäť zavedený trest smrti v Európe. Nuž eh, lutujem, základné práva sú základným kameňom Európy a to nemôže zmeniť ani občianská iniciatíva. A to je dôvod, prečo predtým, ako sa z občianskej iniciatívy stane skutočnosť, si musíme e, objasniť e, okolnosti a pravidla, aby naozaj to bol e, pozitívny prvok aby nám občianská iniciatíva pomohla vedieť, akým smerom sa máme uberať, aby sme zmenili, vylepšili naše pravidlá, ako využiť e, iné nástroje v snahe vyriešiť e, ťažkosti. Takže ja chcem čo najskôr mať jasno v tom, za akých e, podmienok môže fungovať občianská iniciatíva. To bude mimoriadne dôležité pre mňa, ale aj pre vás. Pre mňa, pretože budem musieť e, využiť všetky komunikačné prostriedky na to, aby som občanom vysvetlila, o čo ide. Ale aj pre vás, pretože vy vo vašich volebných okrskoch máte e, možnosť informovať voličov o tejto iniciatíve. Takže máme naozaj veľa spoločného. Pán e, Weber. Vážená pani komisárka, ak dovolíte, ja by som pripomenul jednu kritiku, že zatiaľ skutočne dostávame len málo konkrétne vyjadrenia jednotlivých uchádzačov o post komisárky. Vo vašom prípade tomu tak nie je E, e, skutočne e, zdá sa, že máte schopnosť veci presadiť a myslím si, že tých, tá desaťročná skúsenosť v poste komisárky vám dáva veľkú, veľký podporný argument. Lisabonská zmluva otvára nové príležitosti, napríklad vytvorenie spravodlivého justičného systému. E, do akej miery ste si istá v tom, že počas následných najbližších 5 rokov sa podarí vytvoriť spoločný, spravodlivý justičný systém? Mrs. Redding. Ďakujem. Pani Redding, dávam vám slovo. Myslím, že máme množstvo spravodlivých e, justičných systémov v našich členských štátoch. Teda nezačíname z nuly. My chceme vychádzať z toho, čo bolo budované stovky rokov v členských štátoch. Ale teraz sme postavení pred novú realitu, realitu pohybu občanov a to trošku zaskočilo právnu istotu. E, je zneistujúce vedieť, ktorý súd je príslušný, ktorý e, e, je rozhodujúci. No a preto niektoré nástroje musia byť posilnené. Takisto chceme, aby občania boli informovaní o tom, čo robíme, aké, aké majú práva. Jeden z troch občanov, ktorý sa ocitne v situácii diskriminácie, nepozná svoje práva. A to je smutné. Popri tom, čo som už povedala a čo ešte aj priblížim do budúcnosti ohľadom e, posilnenia cezhraničných e, riešení v rámci občianského e, práva, takisto v otázke posilnenia vzájomného uznávania v trestnoprávnych otázkach, podpory užšej spolupráce v otázke partnerov, ktorí sú ktorí, ktorí e, majú odlišnú štátnu príslušnosť. To sú ťažké otázky, ale veľmi dôležité otázky pre občanov a musíme vynaložiť to úsilie, aby sme informovali občanov o ich právach a o čo prichádzajú, ak nevyužívajú tieto právo. E, pretože ak nepoznáte svoje práva, ako by ste ich ani nemali. Ďakujem. No a napokon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 v najbližších 5 rokoch Európska komisia by mala posilniť e, súdnu spoluprácu, ako aj boj proti organizovanému trestnému, e, teda organizovanému zločinu. Ako konkrétne chcete toto pretaviť v jednotlivých inštitúciách? Ako chcete vytvoriť Európsku e, prokuratúru z Eurojastu? Ako chcete pokročiť vpred, aby ste posilnili a kontrolovali demokratické zriadenie eh, tohto orgánu v súlade s Lisabonskou zmluvou. Eh, ďalej, pokiaľ ide o ďalšie zločiny, aké iniciatívy chcete predložiť pre vzájomné uznávanie súdnych eh, rozhodnutí? A pre e, ich, e, pre ich využitie potom e, na ďalšie konanie. Ako chcete zabezpečiť jednotnú ochranu v celej únii obetí zločinu, ako aj svetkov, chránených svetkov, ktorí sú chránení práve zo strany justície? Ďakujem pekne. You are absolutely right and... Máte úplnú pravdu a myslím si, že je to aj jasne dané v novej zmluve. Konečným cieľom v prípade Eurojustu je vytvoriť úrad Európskeho prokurátora. Nemám tu so sebou podklady k tejto otázke, takže len to, čo mám e, tak v pamäti e, isto dôležité sú aj tie finančné aspekty. Musíme zvážiť, či tie e, odškodnenia, ktoré sa poskytujú v súčasnosti, sú dostatočné. Myslím si, že e, z existujúce e, zmluvný základ umožňuje ísť trošku ďalej. Členské štáty musia sa zaangažovať a E, aj národné parlamenty sa musia v týchto otázkach zaangažovať a e, e, skutočne takáto prokuratúra by sa má svoju úlohu. Uvediem jeden príklad z mnohých, napríklad v oblasti pedofílie tam skutočne musíme posilniť vzájomnú spoluprácu, aby sme našli potrebné riešenia. V trestnoprávnych otázkach vstupujú do hry dve stránky. Ten, ktorý spáchal trestný čin alebo e, existuje domnienka, že spáchal ten trestný čin No a dovtedy, kým táto osoba nie je odsúdená, vychádzame e, z predpokladu, e, e, že je nevinný. No a takáto osoba potom, ako je odsúdená, je, odpikáva si trest, stále požíva určité základné práva. Myslím si, že zatiaľ v mnohých otázkach, keď hovoríme o obetiach, tak e, rozoberáme e, len možnosti, ale v praxi e, je toho málo realizovaného v prospech obeti. Ďakujem, ďakujem. Žiadne vyrušovanie toto je akési predstavenie, toto nie je demokracia. Nemáte slovo, je mi ľúto. na zasadnutí koordinátorov boli e, dohodnuté, e, bolo dohodnuté, kto bude vystupovať, dĺžka vystúpení. Ďakujeme e, pani Reding, ďakujeme vám všetkým za spoluprácu a pochopenie. Takže budeme pokračovať druhou časťou tohto zasadnutia. Takže zástupcovia zástupcovia výboru LIBE budú mať vyhodnocovacie stretnutie o 6. a tomu budú predchádzať e, stretnutie koordinátorov o 5. Ďakujem. Good. Good. Thank you, President. It's been a pleasure, an honor. Excellent. We'll look forward to hearing more. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde bitten, dass... Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa pomaly, ale isto pousadzali, aby sme sa pustili do vypočutia. Myslím si, že e, to pôjde rýchlo. Boli sme informovaní o tom, že máme 30 minút že máme 30 minút naviac e, pre, toto, e, pre tento trojvýbor. Teda skutočne môžem uistiť dámy z, e, z výboru pre ženské otázky, že nebudú mať okresaný čas im pridelený Chcel by som vám, vás upozorniť na to, že trošku inak bude prebiehať, e, e, e, prebiehať toto vypočutie. Každý môže položiť otázku v trvaní jednej minúty, avšak na odpoveď budú dve minúty. No a potom bude ešte možnosť doplňujúcej otázky. Einem völlig neuen Sachverhalt.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 nás uviedla do problematiky svojim úvodným slovom. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, práve v vašom výbere sa preberajú základné právne otázky Európskej únie E, ide tu o výklad, uplatňovanie EU legislatívy občianského, procesného, obchodného práva. A všetci viete, že ja e, nie som <laughs> právnik, ale samozrejme veľmi obdivujem e, vašu vaše právne e, znalosti e, a expertízu a e, skutočne budem čerpať z tejto odbornej spôsobilosti. Ja pôsobím v európskej politike 20 rokov a bola som svetkom zákonodárnej tvorby, takže mám praktické skúsenosti a pre mňa ten národný právny systém e, je e, čosi, čo predstavuje srdce tejto únie. Táto únia nedrží pokope policiou alebo pod, alebo pod vojenskou ostrahou. Drží pokope spoločne vytvorenými pravidlami, ktoré treba e, uznávať, dodržiavať a presadzovať. E, e, skutočne je to Rechtsgemeinschaft e, a skutočne takto povedal Walter Hallstein, ktorý bol prvým predsedom komisie. Je to spoločenstvo ktoré e, vychádza z podstaty právneho štátu. Prečo spomínam tieto e, historické exkurzy? Skutočne v Európe sú medzi nami rozdiely. Európania však dokázali z týchto rozdielov vytvoriť práve svoju silnú stránku. A o to sa odvíja aj základný slogan EÚ, že je to jednota v rozmaritosti. Máme tu rôzne právne systémy, ktoré vychádzajú z právnych tradícií a máme tu jednu, jednu nadnárodnú, jeden nadnárodný správny systém, ktorý vzýšiel z toho, že sa navzájom od seba učíme a e, skutočne má slúžiť tomu, že to bude silný a e, efektívny e, právny systém. Prečo o tom hovorím? Pretože od toho by sme, od toho by sme sa mali odpichnúť. E, komisia navrhuje zákon, rada parlament o nich rokuje, dáva k ním pozmenujúce návrhy a potom vlastne musíme kontrolovať, či sú uplatňované v praxi. Po ich schvaľovaní samozrejme to všetko sa má diať s plným rešpektovaním právnych tradícií v členských štátoch. Obzvlášť je to dôležité v trestnom práve, kde v rámci trestného práva e, tie právomoci EÚ sú pomerne nedávne a e, tu národné e, parlamenty majú veľmi dôležité slovo a členské štáty štáty skutočne majú ruky na tzv. núdzovej brzde. A mm, e, treba si uvedomiť, že v oblasti občianského a obchodného práva môžete e, e, sa spoľahnúť na to, že budem navrhovať novú legislatívu vždy, keď to bude potrebné pre posilnenie nášho jednotného e, trhu. E, skutočne musíme mať veľké ambície v oblasti občianského a obchodného práva. Chceme e, zmierniť byrokratizmus, chceme znížiť transakčné náklady. To je napomocné občanom v ich každodenných aktivitách pri ich pohybe po EÚ, pri nakupovaní v rámci EÚ. A e, to je aj dôležité z hľadiska e, vybrnutia z tej ekonomickej krízy. Musíme mať silný jednotný trh, ak chceme e, mať a chceme zabezpečiť rýchlu a hm, trvalo udržateľnú ekonomickú obnovu. Ja viem, že e, máte parlamentné správy z vlastnej iniciatívy, kde žiadate o nové legislatívne kde žiadate nové legislatívne akty v týchto právnych oblastiach. A e, som si istá, že nový komisár, ktorý má toto portfólio, sa bude o to osilovať, ak to má zmysel. Má zmysel zrušiť exekvátor. E, skutočne hovoríme tu o tisíckach eur, ktoré sú pri exekvatúre e, platené za e, vlastne právne služby, za trovy. No ale pokiaľ zrušíme exekvatúru, tak musíme zároveň uviezť do života určité poistky. E, po druhé, e, Prepačte, pani komisárka, už 6 minút ste vyčerpali, takže pomaly to ukončite. E, áno, hneď, už len v kocke. Ďalej sú e, to e, e, doby premlčania z hľadiska zodpovednosti pri dopravných nehodách. Musíme si uvedomiť, že tu máme viac ako pol milióna cezhraničných dopravných nehôd v Európe. Musíme tam mať vyššiu mieru právnej istoty. Ďalej musíme sa zamýšľať nad európskym postupom týkajúci sa nakladania s bankovými účtami. Musíme skutočne zabezpečiť vyššiu vyššiu mieru koherencie v zmluvnom práve. No a e, musíme sa snažiť e, veci uviesť do e, rovnováhy. Vy viete, že ja som silným advokátom práv spotrebiteľa a myslím si, že že sa budeme usilovať o, presadzovanie toho, čo máme v tomto dokumente. Ja som ja som samozrejme si neprečítala celý tento dokument, ale domnievam sa, že sa nám podarí jeden, jeden deň do, vytvoriť Európsky e, kódex občianského, občianského práva. Američania to majú, prečo by sme to my nemohli mať? Takže, pani komisárka, ja skutočne veľmi rád počujem tieto slova, ale o to viac ma mrzí, že skutočne musím vás vypnúť. Dáme slovo Tadeusovi Zjevkovi a má slovo za EPP. Ďakujem pekne, pani komisárka. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za toto e, prehlásenie. teda, že iniciatívy Európskeho parlamentu sa budete snažiť pretaviť do legislatívnych iniciatív a to naozaj pomôže. A potom máme prvý návrh. Parlament na konci minulého roka chcel návrh e, v oblasti manželských záležitostí a rodičovskej zodpovednosti. Ide o zlepšenie spolupráce e, a teda treba pamätať hlavne na práva detí. V písomnej odpovedi hovoríte, že ste e, ochotná predložiť návrh e, o zvýšenej e, spolupráci v rámci Rímu 3 v prvej polovici vášho mandátu. To je veľmi dôležitý, dôležité vyhlásenie. Pýtam sa však, či sú iné možnosti a riešenia. E, čo e, vás napadá vzhľadom na e, slepú uličku, do ktorej sa to dostalo na rade a aké návrhy máte ešte na zlepšenie spolupráce? I do not like when Europe at ja nerada vidím, keď e, niekto, niektoré krajiny, iba niektoré krajiny napredujú a nie všetky. E, vždy, keď to bude možné, e, sa posnažím, aby všetkých 27 členských krajín išlo spolu vpred. Ale keď vidím, že pri veľmi dôležitej tematike, ako napríklad Rím 3, nie je možná táto e, jednomyselnosť, tak potom hovorím, že možno nie je žiadna iná možnosť, ako e, sa posunúť vpred. Ja už som uviedla tie čísla. Každý rok zhruba 350 tisíc e, nových zmiešaných manželstiev a každý rok 170 tisíc rozvodov konkrétne 19 z celkového počtu e, rozvodov. No a zo sebou to prináša všetky problémy e, pre tú slabšiu stranu v manželstve, problémy pre deti a tak ďalej a tak ďalej. A nemyslím si, že e, nemáme inú možnosť, ako sa zasadzovať za tú posilnenú spoluprácu. 10 členských krajín o to žiadalo, je to správne a ja to spravím. A ja dúfam, že medzičasom keď e, členské krajiny uvidia, že to myslíme vážne, tak ostatní sa pridajú. A ja naozaj spravím všetko preto, aby sa tí ostatní pripojili, aby to nebolo iba tých 10, ale potom 20, 25 a 27 na konci. Taký je cieľ, ale e, pustíme sa do toho bez otálania teraz. Pán Cvievka, doplňujúca otázka. Veľmi stručne vy ste hovorili, že máme 10 členských štátov, ktoré požiadali o túto posilnenú spoluprácu a chcete, aby oveľa viacej členských štátov e, sa k tomu pridalo. Vy ste naplánovali to, že by tam boli e, vykonané dokonca aj nejaké zmeny k tomu pôvodnému návrhu? E, to je jedna z činností, do ktorej sa pustím od prvého dňa potom, ako vy rozhodnete, či budem komisárka alebo nie. Ja som sa teraz pozrela na tú všeobecnú líniu. Ešte som sa nepozrela na všetky podrobnosti, ale to spravím veľmi rýchlo. Prípravná práca už je odvedená, nie je to teda nové a ja rozhodnem na základe tejto prípravnej práce. Všetkých eh, poslancov, ktorí majú v tejto oblasti skúsenosť, poprosím o poskytnutie ich eh, názorov aj neformálne. Naozaj eh, mi to výrazne pomôže. Ja totižto eh, si myslím, že táto veľmi dôležit, toto veľmi dôležité rozhodnutie pre občanov musí byť prijaté čo najskôr. Ten turizmus, čo sa týka výberu príslušného súdu v neprospech tej slabšej strany v manželstve, to naozaj je nepriateľné a to naozaj nie je to, e, čo si želáme ako obraz EÚ. Pán e, Rabka. In the... Vážená pani Reding, v denníku, v e, nemeckom denníku The Welt boli ste popísaná ako diverzifikovaná dáma so šarmom, ale zároveň ako dáma ktorá sa teší obľúbe e, vo firomnom sektore, e, pretože e, sú presvedčené, že bude zasahovať do firemného sektora bez zásadných zásahov, ktoré by mohli mať diskriminačný charakter. My máme ešte ochranu spotrebiteľa, máme takýto parlamentný výber, potom tu máme ešte samozrejme vzťah medzi zamestnávateľmi, zamestnancami. No a e, potom ešte je tu otázka aj e, otázka e, toho spolurozhodovania. Mohli by ste nám trošku povedať, do akej miery vlastne môžete a budete do tohto zasahovať? Well, uh... No už ako bývalá novinárka, eh, vedzte, že by som si nikdy netrúfla kritizovať prácu nejakého kolegu novinára, ale ak by eh, sa obrátil na telekomunikačné podniky, tak by asi mal inú odpoveď, pretože im sa veľmi nepáčilo, čo som ja spravila v oblasti nariadenia o roamingu. To vám môžem povedať úprimne. Ale ja si myslím, že nemusíte byť pre niečo automaticky proti tomu druhému. Treba mať rovnováhu. Máme vnútorný trh, s právom e, voľného pohybu pre našich občanov. A teraz máme aj základné práva a právo e, nebyť diskriminovaný ako občan. To môže byť v rovnováhe. A taktiež som to videla niekde v novinách, mám to so sebou, vedela by som to vyhľadať. E, videla som veľmi zaujímavú vedeckú analýzu nemeckej univerzity, ktorá dospela k nasledovnému. V tých podnikoch, kde je dosť vysoká ehm, miera ehm, zamestnaných žien a e, taktiež osôb s postihom, proti ktorým sa bežne e, robia diskriminácia, že tieto podniky dosahujú veľmi dobré výsledky. Takže ja si myslím, že je tu rovnováha v našej spoločnosti, ktorú treba zachovať. E, niekedy e, sa treba prikloniť k strane podniku, niekedy na stranu spotrebiteľa. A môžete si byť istí, že čo sa týka smernice o právach spotrebiteľov, že plne zohľadním práva spotrebiteľov. Viem, aké sú kritiky. Ja som som hovorila s obidvoma stranami a e, môžem vám povedať, že ak vyplynie, že na základe tejto smernice sa robia isté podvody, tak potom vedzte, že na to zabudneme. Takže e, chcem obhajovať záujmy obidvoch strán a za tým si pevne stojím. Dobre, čo sa týka toho šarmu, čo sa týka vecnosti, to sedí, ale vy ste mi sam vložili e, e, do úst otázku e, ochrana spotrebiteľov. Samozrejme, treba zohľadňovať tieto aspekty, ale tu sa natiská otázka, chceme dosiahnuť maximálnu alebo stačí minimálna miera ochrany spotrebiteľa. Takže pýtam sa ja vás, ako, akým smerom sa chcete uberať. Well, I have seen... Nuž, ja ako komisárka pre telekomunikácie e, za posledných 5 rokov a bola som e, e, zodpovedná aj za oblasti zraničného nákupu na internete, e, tak som si všimla, že s minimálnou harmonizáciou nevybudujete jednotný trh. Vôbec to teda nie je v záujme podnikov, ktoré pôsobia cezhranične, teda mať iba minimálnu harmonizáciu, pretože nikdy nebudete mať úplnú dôveru občanov, eh, ktorí nebudú uplatňovať svoje cezhraničné práva. My sme to videli pri e, online nákupoch. Jednoducho to cezhranične nefunguje kvôli nedostatočnej dôvere. Myslím si teda, že plná harmonizácia je odpoveďou. Taktiež viem, že sa musíme pozrieť na eh, kvalitu návrhu a na úroveň ochrany. A ja sa týmto budem zaoberať spolu eh, s ďalšou legislatívnou eh, zložkou a vypracujeme nejaké konkrétne riešenia. Ďakujem, kolega Baldasar. Pani Reding, vo svojom úvodnom príspevku ste spomenuli ako jednu zo svojich priorít vytvorenie Európy občanov. A teda váš zámer predložiť konkrétne e, opatrenia pre šírenie a podporovanie e, každodenných eh, práv občanov v rámci Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o medzipersonálne, ako aj obchodné vzťahy. Moja otázka sa týka práve tejto oblasti, aby ste zabezpečili dodržiavanie všetkých eh, týchto eh, súdnych treba systémov, ako aj práv. Všetci občania, ktorí majú trvalé bydlisko v členských štátoch, by mali mať mechanizmy vzájomného uznávania súdnych aktov alebo súdnych dokumentov. Pokiaľ ide o takéto dokumenty, dokumenty, aké sú opatrenia, ktoré zamýšľate predložiť, aby bolo e, zabezpečenie vzájomné uznávanie takýchto súdnych dokumentov, nie len pokiaľ ide o e, právne alebo notárske e, dokumenty, ale aj o všetky analogo, analogické dokumenty na národnej úrovni. Ďakujem. That comes to one of these very practical... Tým sa dostávame eh, k jednému z veľmi praktických problémov, eh, eh, ktorý pozná EÚ a podstatou toho je, že občania nepoznajú svoje práva. Keď si prečítate správu, Lamasurovú správu, uvidíte a nájdete tam viacero príkladov z praxe, ktoré poukazuje na to, že e, tu niečo nefunguje, že ide o praktické problémy. V roku 2008 Európsky parlament žiadal prierezovejšie nakladanie s otázkou vzájomného uznávania. E, myslím si, že to, čo sme dosiahli k dnešnému dňu, je uznávanie, ale len také dielšie tu a tam môj kolega, komisár, ktorý vlastne chce presadiť ucelenejšiu formu uznávania. Začína samozrejme otázkou dedenia. Chceme sa venovať aj ďalším aktom, ale nemá to fungovať z hora na dol. Opačným smerom chceme, aby sa to vyvíjalo. Chceme mať určitú verejnú rozpravu. Chceme získať impulzy nielen od tých, ktorí tvoria koncepcie, ale priamo z dola, eh, to znamená firemného sektoru od expertov v oblasti a na to by mali nadviazať konkrétne kroky. Ak dovolíte, je tam nejaká doplňujúca otázka? Toto riešenie by mohlo byť eh, tiež e, v podobe Európskeho úradu, ktorý by zabezpečil legitimitu týchto e, dokumentov, pretože by to malo nejaký spoločný denominant pre zabezpečenie e, tohto uznávania. A bolo by to také všeobecné riešenie pre Európsku úniu. Domnievam sa, že by to bolo možné vykonať. It is one among... Áno, je, tá, je to jedna z mnohých možností možno e, e, e, síce nejde o novú inštitúciu. Ja skutočne nie som veľkým obhajcom vytvárania nových administratívnych zložiek, pretože je to kontraproduktívne. Ja si myslím, že pokiaľ by to zvládla nejaká existujúca inštitúcia a realizovalo by sa to veľmi prakticky orientovaným spôsobom, tak, tak by sme dosiahli riešenie. Preto potrebujeme tú e, e, rozpravu so širšou verejnosťou, aby sme podchytili podnety, e, názory. Potom by sme mali lepšiu predstavu o tom, že vytvoríme, ako vytvoriť niečo, čo je realizovateľné a účinné. Pani Geringer. Rovnež dołączyć. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela sa hm, pripojiť ku všetkým tým, ktorí vyzdvihli prácu eh, pani komisárky, hlavne keď pani komisárka sa venovala práci na balíčku, telekomunikačnom balíčku, ktorý bol završený veľkým úspechom. V oznámení z októbri 2009 sa hovorí, že budúca komisia predloží ambicióznu stratégiu, ktorú pokiaľ ide o otázku intelektuálneho, e, teda duševného vlastníctva. Ako zamýšľate vašu úlohu komisárky v otázke základných e, slobod spravodlivosti a občianstva zakomponovať aj do tejto otázky a konkrétne, ako e, zabezpečíte rovnováhu v rámci Európskej únie medzi ochranou duševného vlastníctva a medzi zas zaručením slobody. Pred nedávno jeden súd hovoril, že ide o zásadné, duš, um, zas, zásadné ľudské právo, táto ochrana uh, duševného vlastníctva. Takže v rámci jednotného trhu musíme sa zamyslieť nad tým, či je tu priestor na uh, nové práva v oblasti duševného vlastníctva. Hlavne sa zamyslieť nad tým, či je možné aplikovať toto práve adekvátne. Aká je teda vaša konkrétna stratégia, pokiaľ ide o tieto autorské trebárs práva alebo práva zabezpečené na internete, ako môžeme pohľadňovať tieto práva a aký bude časový harmonogram, ktorý v ktorom zamýšľate toto všetko vykonať? The whole debate on in- celá tá diskusia o internetovom prístupe a e, copyrighte e, viedlo k e, horúcim diskusiám aj e, e, e, v Európskom parlamente. Ako viete, týka sa, týkalo sa to článku 138. Tam je to ustanovenie, tý, ktoré sa týka internetu. Skutočne bol to tvrdý boj, ale napokon to v zmierovacom konaní prijala rada. Ako viete, toto predstavuje veľké víťazstvo pri obrane práv a a slobod e, občanov EÚ. To je však len jedna stránka, strana mince. Druhá strana mince sa týka toho, ako zabezpečiť, že dostanú e, e, odmenu tvorcovia za svoju tvorbu No a e, jednoducho nemôžeme už vychádzať e, z toho, ako to fungovalo v tom starom svete. Veď máme už e, moderné technológie, moderné formy tvorby a potrebujeme aj novú formu ochrany tvorcov. tvorcov Mali by sme e, e, mať aj e, skutočne cezhraničné mechanizmy, mali by sme sa viac zamerať na to, čo teda ponukujú, podporovať ponuku a nie postupovať represívne. Myslím si, že pri e, spolurozhodovaní o telekomunikačnom balíku sme, sme potreli e, represívne postupy, na rozdiel od toho, ako to bolo v súvisiacom francúzskom zákone. Taká cesta by nebola schopná, e, schodná v EÚ. Je tu nejaká doplňujúca otázka? Ani uzupełniające. Áno. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka sa týka uh, nasledovného. V súčasnosti Európska únia rokuje o obchodnej dohode proti falšovaniu. Je to medzinárodná dohoda, ktorá by mohla byť základom pre práva občanov. Čo si myslíte o tejto dohode? Považujete e, túto dohodu za uh, niečo, kde by sa mohli byť zakomponované aj ustanovenia alebo sankcie, hlavne voči alebo na také účely, ktoré by boli obchodného druhu. Hovoríte, e, že no, spomínate tu vlastne ten francúzsky prípad a že to nie je tá cesta, ktorou by sa mala ubrať Európska únia a že by sme sa vlastne mali skôr opierať o niečo iné. Ako som už e, bola spomenula v diskusii viackrát, tá skutočnosť, že Európska únia má zakotvené v zmluve e, základné práva a, a chartu, ako takú. Znamená to, e, že všetky návrhy z pera komisie e, e, musia byť sprevádzané dopad, vyhodnotením dopadov na základné práva. No a E, aj mne to bolo kladené na srdce predsedom komisie. To znamená, že aj na úrovni e, medzinárodných dohôd existujúcich aj budúcich, e, s ktorými sa aj vy budete zaoberať, tak tento aspekt bude patriť medzi prioritné. Čo sa týka trestnoprávnych nástrojov zamerané na boj proti falšovaniu, budem úzko spolupracovať s Ceciliou e, so zameraním sa na smernici e, v boji proti e, falšovaniu produktov. Ale samozrejme, falšova, falšovanie to nie je synonymom zdieľania súborov, falšering alebo stiahovanie súborov. Vieme, že stiahovanie súborov je trošku iná otázka. Myslím, že e, budeme sa snažiť dosiahnuť rovnováhu medzi dvoma právami. Právo e, e, na ochranu súkromia, právo na ochranie a právo na ochranu vlastne toho duševného vlastníctva. No a verím a viem už v tejto chvíli, že budeme musieť príjmať veľmi ťažké otázky. E, pán predseda hovorí, ja viem, že je veľmi ťažké odpovedať e, tak stručne, pomerne e, komplexné otázky. Diane Wallace, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem e, navrhovanej komisárke za vaše doterajšie odpovede aj za e, úvodné slovo, ktoré bolo prezentované v písomnej podobe. E, skutočne ste nám prezentovali tie otázky, množstvo otázok, keď sú dielčie, ktorými sa musíte zaoberať v v tej otázke spravodlivosti. Ja si myslím, že veľmi dôležitá je komunikácia. Budeme schopní odkomunikovať e, e, občianskoprávny systém, veď jednoducho máme 27 rôznych systémov, pritom chceme mať spoločné, e, spoločný systém uplatňovania, potom máme tiež viac ako dve desiatky systémov obchodného práva, potom tu máme legislatívu týkajúce sa upravovania manželstva, ľudských vzťahov, eh, nakladania s E, s majetkom a dedenia. A pritom e, Spojené kráľovstvo má, e, má systém práva založený na zvykovom práve. A vlastne pokiaľ toto nebude zohľadnené, tak je to na úkor občanov, ktorí chcú využívať takýto systém. Takže ja sa skutočne pýtam, či ten systém, ktorý máme v pláne tu vytvárať, ktorý vy ste naznačili, či skutočne z, z praktického hľadiska je schodný. E, myslím si, že e, pani popredsednička poukázala na základnú otázku. E, spravodlivosť je daná tým, ak si, ak si ľudia uvedomujú svoje práva. A ako som povedala, jeden z troch občanov nemá ani predstavu o tom, aké má E, práva, aké má nároky. A to sa musí zlepšiť. Ja viem, aké ťažkosti sa v tom všetkom skrývajú. Ja som sa na veci pozrela s úradom pre publikačnú činnosť, ktoré má sídlo, sídlo v Luxemburgu. Tam sú, e, je všetká legislatíva, všetká judikatúra, všetká národná legislatíva by mala byť dostupná tu na jednom mieste a takisto by malo to byť doplnené o akýsi zjednodušený sumár, zhrnutie jazykom bežného človeka. No a e, v roku 2011 toto by malo byť prístupné prostredníctvom portálu. Ako viete, pracujeme aj na portáli e-justice, teda justičný systém elektronickou cestou. Začalo sa na tom pracovať, myslím, že v roku 2007 a e, v podstate e, prvý e, konkrétny prejav toho všetkého uzrie svetlo sveta v roku 2011 a v roku 2014 by ste mali mať portál, kde ktorým budete schopní komunikovať, e, kde bude mm, môcť e, vlastne fungovať na e, báze elektronického podpisu. A a skutočne tam bude um, možnosť dostať sa ku konkrétnemu dokumentu. Občania musia byť informovaní o svojich právach a tu sa vlastne dostávame k otázke občianstva a to je súčasťou môjho portfólia. A k tomu patrí aj komunikácia občianstva. Ja chcem využiť nástroje, ktoré budú k dispozícii na informovanie občanov o ich občianských právach. A v tejto otázke budem potrebovať pomoc Európskeho parlamentu. Vy e, prostredníctvom vás e, budeme môcť informovať vašich občanov. Je veľa britských občanov, ktorí vycestujú, žijú v zahraničí a chcú riešiť svoje problémy. Ďakujem. Really... Ďakujem. Nemám žiadne ťažkosti s tým, čo ste povedali o komunikácii. Vítam to, ale e, neodpovedá to na tie ďalšie zložky mojej otázky a síce, že kvôli rôznym metodám a prístupom a kvôli možnému použitiu posilnej spolupráce bude e, veľká časť európskych občanov, ktorí e, budú mimo systému občianskej spravodlivosti Takže signály sú nebezpečnejšie ako kedykoľvek predtým, teda počas tých desiatich rokov, čo som ja v Európskom e, parlamente ako poslankyňa. Vy ste to povedali sama možnosť vytvoriť 28. systém na to, aby e, doplnil tých 27 existujúcich a potom sa môžete rozhodnúť, či budete uplatňovať alebo nie ten 28. systém. To bude veľmi zaujímavé e, e, riešenie Avšak táto diskusia ešte nie je e, dokončená, prebieha a ako som povedala v úvode, nie som právnička. A ja by som naozaj chcela, aby sa k tomu vyjadrili všetci e, právnici tu prítomní alebo vo vašom okolí, aby e, pomohli takýmto spôsobom a aj komisii nájsť dobré riešenia. Môžem vám povedať, že aj na našom generálnom e, riaditeľstve, teda ak ma potvrdíte vo funkcii, e, je veľa dobrých právnikov aj v mojom súkromnom kabinete. E, myslím, že nájdeme naozaj tie riešenie, riešenia, ktoré budú najpozitívnejšie pre európskych občanov, vrátane tých, ktorí spadajú pod zvykové správ, e, právne systémy, ktoré sú, majú dlhú tradíciu a na ktoré nemôžeme zabúdať. Teraz kolega Bodu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa vám v prvom rade poďakovať za vašu podporu, čo sa týka obchodného kódexu, ale ešte predtým sa vám, vás chcem opýtať na niečo z tej istej oblasti, ale je to pragmatickejšie. Aké plány máte e, v oblasti spoločného referenčného rámca? Môžete e, vysvetliť vaše úmysly, čo sa týka možného 28. E, systému. A mohli by ste taktiež povedať, aké plány máte z časového hľadiska, e, čo sa týka konkrétnych opatrení e, na dosiahnutie cieľov v európskom zmluvnom práve. During one of my first working sessions with my new DG na začiatku, e, keď som sa stretla s generálnym riaditeľstvom, tak som toto rozdávala e, vo veľkom množstve. E, viem, že aj vy, poslanci, spolu s akademikmi ste na tom pracovali a ja naozaj chcem na tom stavať, pretože by bola škoda, keby táto práca ostala iba na univerzitách. Musí byť zavedená do praxe a preto vytvorím expertnú skupinu, ktorá bude e, pracovať v priebehu roku 2010 e, najskôr na tom vecnom obsahu a potom v lete 2010 e, bude nasledovať oznámenie a v roku 2011 e, to bude mať za následok e, právny nástroj. Viem, že Eh, akademici pracujú na preklade, pretože zatiaľ je to k dispozícii iba v angličtine, pracuje sa na francúzskom a nemeckom preklade z anglického originálu. Ja chcem, aby toto úsilie pokračovalo a komisia im pomôže. Takže bude to prebiehať súbežne. Mám aj doplňujúcu otázku. Vy ste hovorili o práci akademikov, ako chcete zapojiť parlament e, do snahy Európy e, završiť tento spoločný reforečný rámec. E, oznámenie v lete 2010 bude možnosťou na to, aby Európsky parlament nám povedal, ktorým smerom sa máme uberať a preto najskôr bude to oznámenie a nie hneď e, návrh na rozhodnutie alebo návrh smernice. Pretože ja si myslím, že pred konkrétnym návrhom treba si vypočuť všetkých kompetentných, e, nielen akademikov, ale všetkých, e, ktorí s tým pracujú v praxi, sudcov, politikov, všetkých zapojiť. A potom si vybrať to najrealistickejšie a pretaviť to do konkrétneho právneho nástroju. Viem, že to ešte nikdy nebol e, bod e, programu komisie, ale myslím, že je to chyba. Ako som už však povedala, nie som odborníčkou v týchto záležitostiach, potrebujem vašu pomoc, ale naozaj chcem to dotiahnuť do konca, pretože to je zárodok európskeho občianského zákonníka. A mali by sme to jedného dňa mať. Kolegyňa Lichtenberger. Möchte... Ďakujem pekne. Ja, mám, ja sa chcem e, dotknúť jednej otázky, ktorá veľmi súvisí s dôveryhodnosťou, dôveryhodnosťou EÚ a ide o implementáciu práv na medzinárodnej úrovni. Dostali sme veľa sťažností od občanov a občaniek, ale napriek týmto sťažnostiam e, bolo veľmi málo e, konaní, ktoré by postihovali porušovanie práv. No a týka sa to viacerých oblastí. Ako chcete vy zaručiť to, že sa to, stačne, sa to stane prioritou, e, veď e, budeme mať novú medziinstitucionálnu dohodu. A mali by sme formulovať konkrétne kroky, ktoré budú upravovať v tý, tejto oblasti spoluprácu medzi komisiou a parlamentom, samozrejme s ingerenciou petičného výboru pri riešení takýchto sťažností a pri postihovaní. Ako chcete sa postariť o to, aby smernice boli včas a aj účinne uplatňované? Ďakujem. The honorable parliamentary... Vážená poslankyňa má pravdu nestačí mať e, európske právne predpisy, ak je potom uplatňované iba čiastočne alebo vôbec nie, ak to nie je pretavené do národnej legislatívy, ak to nie je skutočné právo. Ja ako komisárka pre telekomunikácie som preto mnohokrát sa e, spolahla na nariadenie a nie smernice, pretože to je rýchlejšie a potom máte e, jednotnejšie de jure uplatňovanie. Ale e, teraz viem, že ide o odlišnú oblasť, e, citlivejšiu. V trestnoprávnej oblasti v živote by to aj tak nemohlo byť nariadenie. Takže uvidíme, čo bude možné v občianskoprávnej oblasti. Ja som sa zaviazala k tomu, ak budete chcieť, aby som raz ročne podala správu o, implementáciu, o implementácii základných práv v európskych právnych predpisoch, ale aj čo sa týka pretavovania do národnej legislatívy. A potom si e, zhromaždí všetky stiažnosti, ktoré ja dostanem cez e, petičný výbor alebo prostredníctvom vás osobne alebo ktoré mi poskytne, e, ktoré, ktoré potom teda komisia alebo ombudsman zanalizujú, aby sme vedeli, ktorým smerom sa uberať. A môžem vám povedať jednu vec bez zaváhania budem e, stíhať e, porušenia, tak ako som to robila v minulých rokoch. A môžem vám povedať, že sa nebojím e, povedať nie aj veľkým členským krajinám. Ja, das ist eine äh, sehr um, befriedigende Antwort. Áno, na prvý pohľad je to uspokojivá odpoveď, ale môžem to teda chápať tak, že v budúcnosti, e, keď pôjde o akési follow-up pri otázkach tých otázok, ktoré sú kladené e, poslancami, dostaneme aj konkrétne odpovede. Skutočne v minulosti tomu tak nebolo. A e, my máme určitú úlohu, určitú zodpovednosť ako zástupcovia parlamentu a aj komisia má určitú zodpovednosť ako ochrankyňa európskej legislatívy. Um. Posledných, posledných tú, týždňoch predseda Barroso e, zvolal viackrát e, nominovaných komisárov, aby diskutoval práve o týchto otázkach a veľmi jasne povedal, že teraz parlament zohráva ešte dôležitejšiu úlohu na základe Lisabonskej zmluvy. A preto treba poskytovať priame odpovede Európskemu parlamentu. Ja vám teraz môžem hovoriť o mojom osobnom názore. V posledných desiatich rokoch som vždy bola e, prítomná pre tie výbory, s ktorými som spolupracovala. Vždy, keď parlament so mnou chcel diskutovať. A vždy som žiadala parlament o spoločnú diskusiu, ak som mala pocit, že potrebujem e, poznať názor parlamentu. A parlamentné otázky musia byť zodpovedané veľmi rýchlo, pretože vy ste priame e, ohnívko, ktoré spája Európu s občanmi. Kolega Karim. you on the one hand na jednej strane ste, pani komisárka, eh, konštatovali, že nie ste rada tomu, keď eh, eh, konáte spolu s predsedom, ale na druhej strane tvrdíte, že postupy komisie vedú k tomu, že tie štáty, ktoré uplatňujú zvykové právo, ich vylúčuje zo spolupráce s ostatkom EÚ. Lisabonská zmluva upravuje priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s uznávaním právnych tradícií a rôznych právnych systémov. Vo vašej písomnej odpovedi na dotazník aj vo vašom úvodnom slove ste e, poznamenali, že chcete e, prejsť vlastne z tých prvých stavebných kameňov e, zmluvného práva k európskemu občianského práva. To znamená, v rámci občianského práva nechcete zohľadňovať tradície zvykového práva, ktoré sa uplatňuje v rámci niektorých členských štátov. Mám e, na mysli súčasný návrh závetov a e, dedictva a takisto nariadenia Brusel 1. Ďalej, štokholmský program nehovorí o harmonizácii zmluvného práva alebo o občianského právo. Chcete skutočne ísť nad rámec e, toho, čo je tam zakotvené a z čoho vychádzate pri takýchto vašich ambíciách. I ja, som, e, ja vám poviem to, čo som už povedala pri otázke pani Diane Wallis. My skutočne e, zohľadňujeme všetky e, situácie na národnej úrovni a chceme nájsť také riešenie, ktoré zabezpečí rovnováhu medzi všetkými 27 členskými štátmi. V prípade CFR som avizovala oznámenie samozrejme to, to po vypočutí skupiny expertov, kde budú aj experti e, za zvykové právo. Treba si však uvedomiť, že na konci tejto cesty by malo byť e, spoločné rozhodnutie. Mm, tomu bude predchádzať spoločný návrh. Ide o to, aby občania, keď prekročia hranici svojho domovského štátu, aby ich práva boli rešpektované. Dotkli ste sa aj veľmi konkrétne otázky závetov. A Viem, že e, v prípade britského práva je veľmi špecifický prvok. Tento špecifický prvok bol zohľadnený v doterajšej práci na E, návrhu komisie, teda skutočne e, snažili sme sa zohľadiť špecifikom britských občanov, ktorí žijú v zahraničí. Pokiaľ si dobre spomínam, nie som si však 100% istá, snad len na 95%, britský občan má na výber, či chce uplatniť britský systém, alebo či chce uplatniť systém členského štátu, v ktorom aktuálne žijú. Takže toto je e, vec, na ktorej sa aktuálne pracuje. Doplňujúca otázka. E, tá vec, e, ktorej ste sa dotkli, súvisia s nedostačujúcou definíciou ohľadom obvyklom trvalom bydlisku. No ale e, čo sa týka e, budúc, budúcich legislatívnych návrhov, e, môžete mm, potvrdiť, že budete za každým zohľadňovať plnohodnotný do, plnohodnotné vyhodnotenie dopadov na členské štáty. Neviem, čo tým chápete pri vyhodnocovaní dopadov poprvé zohľadňujeme každý zo systémov 27 členských štátov. Ak ste to mysleli takto, tak e, môžem to potvrdiť. A potom po druhé bude existovať akési, akési doplňujúce vyhodnotenie dopadov, ktoré sa bude týkať dopadov na základné práva. Práve toto, tento doplňujúci aspekt doposiaľ nebol zohľadňovaný. No ale samozrejme, mali by sme zohľadniť aj dopady na voľný pohyb. Ďakujem. Pán Belingu. Pani komisárka, nakoniec tu máme Lisabonskú zmluvu a štokholmský program ktoré sú dôležitými opatraniami preto, aby sme vytvorili európsky súdny systém. Ako ste povedali, veľmi rozumne eh, pre európskych občanov a ich práva, aby mali prístup k tomuto systému. Ale tiež je veľmi dôležité aj mentalita, ako aj právna kultúra národných predstaviteľov, eh, eh, čiže súdcov a advokátov, ktorí sú protagonistami súdnictva a spravodlivosti. A preto ich treba pripraviť na tento cieľ. Aké pretože sú to veľké výzvy oproti minulosti. Máme rôzne e, informatívne e, možnosti e, v tejto oblasti, ktorým to môžeme zabezpečiť. Ak tie sú zabezpečené na národnej úrovni, ako chcete zapojiť tieto kompetencie, ktoré sú potrebné v akademickom svete aby eh, sa pripravili práve títo predstavitelia eh, spravodlivosti eh, na túto veľkú výzvu, aby boli schopní potom zabezpečovať a presadzovať práve vzájomné uznávanie, dajme tomu, súdnych rozhodnutí. Ďakujem. The honorable parliamentarian is absolutely right. Máte úplnú pravdu. Vzájomnú vzájomnú dôveru nemožno naordinovať z hora nadol nestačí, že nejaký právnik v jednom štáte pozná legislatívu v druhom štáte a že pozná e, e, ťažkosti. To nepostačuje, ale je to podrobné. Myslím, že e, to je ale podstata toho, ak chceme žiť v rámci spoločnej únie a koexistovať. existovať Spomínam si, keď som e, e, uvádzala do života program e, Erasmus a vlastne univerzity, ktoré sa spolupadielajú na programe Erasmus, umožňujú aj akýsi spoločný, spoločný diplom, magisterský diplom. Viete, keď sa študent po získaní diplomu vráti do domovského štátu, štátu naďalej komunikuje s tými, s tou univerzitnou pôdou, eh, kde študoval alebo kde získal takýto diplom. Preto by bolo dobre mať takýto Erasmus aj eh, v prípade sudcov, aby tí sudcovia mali akúsi e, sieť, aby sa e, poznali v jednotlivých štátoch, aby poznali e, právne systémy v druhých štátoch. A až potom sa môžeme dopracovať k vzájomnému uznávaniu medzi expertmi v praxi. Teda chceme posilniť existujúce štruktúry. Máme justičnú sieť, máme justičné fórum, a skutočne e, vytvára sa to e, e, penzum legislatívy európskej národnej aj so zhrnutiami. No a potom sa chceme aj spoliehať na vynikajúce univerzity, ktoré máme v Európe, da chceme ich dať alebo ich prepojiť, aby spolupracovali. To, veľmi, to považujem za veľmi dôležité. Napokon kto ho vie, možno by sme mohli e, vytvoriť európsku e, právnu akadémiu. Nemusel by to byť nejaký, nejaká nová inštitúcia, ale skôr prejav spolupráce existujúcich inštitútov. Ďakujem. E, Erasmus po Erasmus už viac menej existuje pre súdcov, aspoň tak šťastí, ale zatiaľ sa ho zúčastňuje veľmi nízky počet súdcov. E, Chcel som však povedať niečo iné. Všetky e, tie e, vzdelávacie aktivity, ktoré sú e, zabezpečované v rámci treba network jednotlivých členských štátov, sú veľmi dôležité. Je veľmi dôležitá. Rôzne kurzy, ktoré sú zabezpečované treba pre predsedov súdov alebo pre študentov, avšak myslím si, nemyslíte si teda, že by bolo lepšie zabezpečiť odborné vzdelávanie pre tých najvyšších zástupcov súdnictva, kde, kde by bola vlastne zakomponovaná táto myšlienka vzdelávania dospelých a teda e, zástupcov odborníkov práve zo e, súdnej oblasti. That would be uh, exactly uh, the task of uh, such an academy. Uh... Práve preto by mohla vzniknúť táto akadémia pre právo, ale ako ste správne povedali, čokoľvek spravíme, aj keby sme mali viac ako milión študentov v Erasme, e, v porovnaní s celkovým počtom študentov je to iba kvapka v oceáne, takže musíme toto všetko posilniť tým, že posilníme e, praktické školenia. Myslím, že netreba zabudnúť ani na univerzitný výskum, e, keď sme už v Taliansku, myslím na Florenciu a e, myslím, že musíme naozaj posilniť európsky výskum v oblasti súdnictva. V konečnom dôsledku to umožní zodpovedať aj otázku britského poslanca, ktorý si robí obavy o zvykové právo, takže naozaj potrebujeme eh, univerzitné znalosti. Takže naozaj treba sa venovať tak výskumu na univerzitách, ako aj školeniam. Ja. <laughs> Wir sind uns alle einig, Všetci sa zhodňujeme na tom, že e, e, našou hlavnou úlohou by malo byť e, zlepšenie komunikácie. Mám otázku k tej komunikačnej strategii práve v tej oblasti spravodlivosti a ako členka právneho výboru zdá sa, že médiá sa zaoberajú vždy inými témami, než témami, ktoré sú aktuálne pre náš výbor. Takže skutočne by bolo dobre e, e, preberať veci v médiách, ktorým sa venuje aj náš výbor. Napríklad ide o celotelový skan- skaner. skaner No a e, aj v rámci vašich písomných odpovedí som našla zaujímavé podnety. Mohli by ste nám upresniť, čo by ste chceli e, prezentovať v tej oblasti rodinného práva a práve e, a práve ešte nad rámec Rímu 2. Čo by ste chceli dostať do médií z tejto oblasti? My experience. <laughs> Moja skúsenosť v tejto oblasti. Vždy sa vraciam k mojej skúsenosti, ale naozaj nedá sa inak. Bola som novinárkou a stále sa tak cítim. Nemôžete napísať dobrý príbeh, ak nemáte príbeh. Takže na začiatku potrebujete nejaký fakt, dobrý príbeh a potom o tom môžete písať. Presne preto som povedala, že možno pokiaľ ide o CFR, mm, nebudeme mať veľký záujem mm, médií, lutujem predseda Lene, ale pokiaľ ide o rodinné záležitosti, pozornosť mať budeme. Ak začneme od konkrétnych eh, príkladov eh, osôb, ktorých sa to dotýka, eh, napríklad pár, ktorý sa chce zosobášiť. Ten príklad, ktorý som uviedla v úvode, ten dokument, ktorý potrebuje ten fínsky občan, ale neexistuje to v Spojenom kráľovstve Ehm, ako postupovať v takomto prípade? Alebo potom tie eh, hrozné prípady únosu detí, kde slabšia strana je zatlačená eh, do rohu eh, kvôli tomu, že je možné si vybrať príslušný súd, ale tomuto všetkému sa musíme venovať, musíme o tom informovať. Treba začať problémami občanov, ktoré e, vyriešime. O tom musíme informovať. A myslím, že e, veľa bude spravené. Vidím tu e, zástupkyne výboru pre ženské záležitosti. Týka sa to aj otázky násilia páchaného na ženách. Ako môžeme konať? Takže treba sa pozrieť na problém a potom vysvetliť, že EU záleží na občanoch a že Európsky parlament naozaj niečo pre občanov robí. Toto sú tie príbehy, ktoré e, budú zaujímavé aj pre médiá. So, ich hoffe also, dass... Ešte doplňujúca otázka. Verím, že práca nášho výboru sa tým ocita, u veľmi, e, sa ocita vo veľmi dobrých rukách vy e, by ste mali e, vo všeobecnosti spolu s, prezidentom, e, predsedom Barozom zodpovedať za komunikačnú politiku. Ako chcete zabezpečiť neutralitu, pretože vlastne musíte zohľadňovať portfólio viacerých komisárov a prezentovať ich výsledky voči verejnosti? A ako zabezpečiť, že nebudete príliš obmedzovať prezentovanie svojho portfólia v prospech iných portfólia, alebo naopak? I will have to get Nož, komunikácia bude musieť fungovať oveľa konkrétnejšie. Vy máte naozaj veľké skúsenosti a mnohí z vás e, ste prešli európskymi voľbami a ktoré sú tie prvky, o ktorých väčšina občanov vedela. Napríklad ten roaming, práve preto, že to občania pocitili vo svojom každodennom živote. A preto by sme my mali, a tým myslím e, vás, jednotlivých poslancov a nás, komisárov, pretože všetci môžeme hovoriť o tom, e, čo sa chystáme e, konkrétne spraviť. Takže o tom treba informovať občanov. E, musí to byť teda komunikácia o konkrétnych činnostiach a taktiež musíme občanom vysvetľovať všetko, čo Európa pre nich robí. To je teda horizontálnejšia záležitosť. A čo sa týka napríklad e, voľného pohybu alebo sociálnych záležitostí, environmentálnych záležitostí, tu e, komisia bude mať čo povedať. Generálne riaditeľstvo pre e, komunikácie sa potom toho konkrétne chopí. Antonio López Isturiz. Um, dear commissioner. Vážená pani komisárka, Ďakujem pekne, pani komisárka, ďakujem uh, za uh, všetko, za vaše skúsenosti, všetko, čo ste sa uh, spomenuli, vaše obavy a tak ďalej. A uh, čo sa týka občanov, uznávate teda, uh, že tieto obavy sú uh, naozaj dôležité, takisto aj podľa článku 200 25 zmluvy. Sme v minulosti e, nespúšťali žiadne veľké činnosti. Avšak teraz sa chcem spýtať, aké konkrétne činnosti zamýšľate realizovať na základe iniciatív Európskeho parlamentu o e, zraniteľných vrstvách dospelého obyvateľstva a ďalej pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi a pokiaľ ide o zlepšenie uznávania súdnych rozhodnutí, pokiaľ ide o ochranu dospelých, pokiaľ ide o osoby so zdravotným trestným e, postihnutím. Ďakujem. Yes, we will... Áno, takýchto e, zraniteľných e, dospelých osôb budeme mať viac kvôli starnutiu obyvateľstva a ja si naozaj myslím, že keď hovoríme o diskriminácii a súvisiacej smernici, tak skoro nikdy nehovoríme o starnúcom obyvateľstve. A myslím si osobne, že to bude e, najzávažnejšia horizontálna otázka, ktorej sa budeme musieť venovať a ktorú budeme musieť vyriešiť. Je teraz v Únii skutočný e, nedostatok e, týkajúci sa e, buď osôb s postihnutím alebo starších osôb. E, je tu Hákský dohovor z roku 2000 a podľa mňa je to dobré východisko. A my naozaj e, budeme mm, podporovať členské krajiny, aby pristúpili k tomuto dohovoru. Uplatňuje sa však iba v niektorých členských krajinách a e, myslím, že by to mohlo byť objasnené e, nejakou legislatívou, ktorá by platila v celej EÚ. Ako konkrétne táto legislatíva má vyzerať, o tom treba rozhodnúť. A tak ako v iných prípadoch, aj tu chcem, aby ste sa k tomu vyjadrili a ja spustím aj hodnotiacu štúdiu na to, aby som identifikovala problémy a videla, ako sa riešia v členských krajinách. A teda, či sú osvedčené postupy, ktoré by sa dali e, exportovať, zovšeobecniť. Taktiež nevylučujem, že Únia pristúpi k Hákskému dohovoru. A nevylučujem ani nejaký legislatívny návrh. Ale toto musí prísť až po hodnotiacej štúdii a rozprave, ktorú budem viesť s členskými krajinami a s Európskym parlamentom. Ale napriek tomu tá otázka je závažná a bude ešte závažnejšia v nadchádzajúcich rokoch. Der Kollege verzichtet auf die Nachfrage. Als nächster Herr Kollege Engström, bitte. Thank you. Uh... Pán Engström, eh, pani komisárka, tu som. E, skutočne sa mi veľmi páčila vaša odpoveď na otázku pani e, Geringer, že chcete uplatniť iniciatívu ohľadom e, trestnoprávneho postupu pri pri eh, eh, falšovaní produktov, ale to neznamená implicitne, že sa to vzťahuje aj na zdieľanie súborov. Myslím si, že eh, všetci sa shodneme na tom, že falšované, falšovanie je čosi, čo má byť stíhateľné a falšering je niečo iné. Chcem si len ujasniť veci, že tá iniciatíva, o ktorej ste hovorili, by malo nahradiť smernicu iPrint, ktorá teraz je v stave prvého čítania. Správne som to pochopil? Pani Redingová odpovedá. Môžem sa ja, pán predseda, opýtať e, pána poslanca, aby mi trošku približil, o čo ide? existuje smernica, ktorá sa týka presadzovania duševného vlastníctva. Prvá časť bola schválená 2004, ale tá druhá časť ohľadom trestoprávnych sankcií je ešte otvorená. Ja sa pýtam, či to nie je vec už trošku zastarala. Uh, Uveďme veci na jasnú mieru. Ja som hovorila o trestnoprávnom konaní pri falšovaní. To je iniciatíva, do ktorej sa púšťame v spolupráci so Ceciliou Malstrom, pretože ona je komisárka, ktorá ktorá má portfólio e, e, zamerané na boj proti falšovaniu. Čo sa týka prístupu k internetu a copyrightu, autorských práv, to je čosi iné. Skutočne autorské práva to je čosi iné. A na základe skúseností, doterajších skúseností, a z tej rozsiahlej diskusie, ktorá prebehla nie len v Európskom parlamente, ale v člen, aj v členských štátoch. Viac a viac ľudí si začalo uvedomovať, že musíme začať ochrániť tvorbu, umeleckú tvorbu, ktorá sa nachádza aj v tom internetovom svete. Ale nemôžeme to upravovať pravidlami e, starého sveta, tak povediať. Musíme reagovať na túto novú technológiu. E, existujú cezhraničné kontakty aj v tejto oblasti. Ja som predložila návrh v spolupráci s kolegom McCreevym, ktorý sa zaoberá, zaoberá možnosťami Mm, upravovania autorských práv v internetovom svete. Pán Barnier a pani Nelly Kroes v novej komisii toto budú mať na starosti a oni e, tento môj návrh môžu posunúť ďalej. Ja samozrejme e, budem dbať o to, aby v tom prierezovom e, smerovaní sú dodržiavané základné práva. A ja e, budem dbať o to, aby otázka základných práv bola zohľadená vo všetkých návrhoch komisie. E, pán Engström má doplňujúcu otázku. Nepotrebujem nič doplňujúce. Ďakujem. E, tak je spokojný. Máme tu ešte posledného. Prepačte, ešte som chcela jednu vec doplniť, hovorí pani Redingová. E, e, skutočne je to na zváženie e, máme určité základné práva, ktoré nemožno oddelovať. Povedzme, že, že otázka trestu smrti, to nie je na diskusiu, to je dané. Ale na jednej strane ochrana súkromia, na druhej strane e, sloboda e, prístupu k informáciám. To sú akoby dve strany jednej mince, to sú dve práva, ktoré v istých situáciách môžu byť v rozpore, ale my ich musíme dať do rovnováhy a takýchto príkladov by som našla viac. Je to veľmi krehká rovnováha, ekvilibrium a práve o dosiahnutí tejto rovnováhy musíme mať diskusiu. A posledný bude vystupovať pán... Pani Reding. Ziobro. E, ďakujem pekne. Pani Redingová, domnievam sa, že všetci súhlasíme s tým, že jeden z najväčších hodnot Európskej únie je dosiahnuť slobodný pohyb ľudí, občanov. Ale čo sa stáva, je to, že napriek e, tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť veľké úspechy, stále ešte existujú určité prekážky, určité e, hrozby, ktoré sú práve spojené s, touto, s týmto slobodným pohybom osôb, osôb, e, ktoré páchajú sexuálne zločiny na deťoch. Domývate sa, že by bolo možné prijať alebo rozhodnúť sa E, začať e, určité činnosti na určitom nejakom zozname, kde by boli práve registrované všetky tieto údaje s ohľadom osôb, ktoré páchajú násilie na deťoch, hlavne sexuálne násilie a ďalej. Domnievate sa, že môžeme e, bojovať proti veľkým zločincom, ako sú napríklad predstavitelia mafie je možné zmraziť alebo konfiškovať ich majetok? Alebo ako budeme môcť aplikovať tieto sankcie v niektorých členských štátoch? kde to nie je možné, pretože v niektorých členských štátoch eh, tie príjmajú iné eh, aktivity v eh, cezhraničného charakteru, ktorý neumožňuje potom práve presadzovať takéto činnosti v rámci EÚ. Myslím, že pedofilia je tým najstrašnejším, najstrašnejším zločinom. A nestačí, aby sme sa e, na to pozerali z diálky. Treba spraviť všetko preto, aby e, pedofili už e, nemohli vyčíňať. A vieme, že najčastejšie vyčíňajú cezhranične v skupinách. Takže tu stojíme pred skutočným cezhraničným zločinom. a e, ja spolu so Ceciliou Malmström sa pozriem na to, čo sa dá spraviť konkrétne na to, aby sme pomohli policajným zložkám posilniť vzájomnú spoluprácu v snahe zakročiť proti tomuto nepopísateľnému vyčíňaniu. E, konfiškácia majetku to je určite jeden z prvkov, ktorý majú k dispozícii naše e, vnútroštátne súdy na to, aby mm, bojovali proti organizovanému zločinu. Tu sme v trestnoprávnej oblasti a ako som už viackrát zdôraznila, e, v tejto oblasti vzájomná dôvera, vzájomné uznávanie rozsudkov, spolupráca aj cezhraničná, to všetko musí byť realita musíme byť veľmi opatrní pri vypracovávaní návrhov, pretože sa vždy e, dotýkame aj subsidiarity. Národné parlamenty musia byť zapojené a jedna národná vláda e, nás môže e, zablokovať v súčasnosti kvôli unikátnemu systému, ktorý máme. Napriek tomu si myslím, že tieto zločiny, keď nie sú spochybniteľné, sú hrozné a pedofilia je pre mňa takýmto zločinom. Takže tu sa musíme posunúť vpred. Musíme uplatniť všetky opatrenia, ktoré máme spoločne. Keď som bola komisárkou pre to, telekomunikácie, spolupracovala som s odvetvím, rečnička je prerušená, Es tut mir leid, wir sind etwas... Je mi eh, ľúto, ale vlastne už vymedzená eh, vymedzená časová lehota mm, nám už končí. Musím rešpektovať eh, čas pridelený Výboru pre ženské otázky. Zaniu do tej ostatnej vypovedi, pani komisáš, chcel... Vzhľadom na to, čo povedala pani komisárka, e, ja mám jednu doplňujúcu otázku. E, e, vychádzajú zo skúseností pri telekomunikáciách. Nemyslíte si, že by mohlo byť urobené viac v uchovávaní dát týkajúcich sa takýchto zločincov? Mám na mysli dáta týkajúce sa ich telefonických rozhovorov. Mám na mysli zločincov v v súvislosti so zneužívaním detí. Teda e, otázka uchovania dát pedofilov. Keď som bola komisárkou pre telekomunikácie, tak som sa snažila zvýšiť povedomie a zapojiť do spolupráce aj e, expertov, napríklad program pre bezpečnejší internet. To pomohlo e, informovať rodičov, školy a školiteľov, pretože nemôžete zabrániť tomu, aby sa deti dostali pred obrazovku počítača. Jednoducho musia vedieť o nebezpečenstve spolupráca s odvetviami keď existovala dohoda na zakázanie e, toho, aby sa informácie dostali na mobilné telefóny 4. generácie. A potom tie sociálne siete. 21 odvetví podpísalo dohodu, ktorá by mala vstúpiť do platnosti vo februári tohto roku. Profil e, nez, e, neplnoletých e, bude e, teraz skrytý aby neboli automaticky zverejňované. Takže toto sú len niektoré politické opatrenia, čiže trestnoprávne postihy, to všetko s cieľom ochrániť deti, keď sú online. Srdečne ďakujem, pani komisárka. Vypršal náš čas. Chcem sa vám poďakovať a bez otáľania prejdeme e, na e, vypočutie pred e, výborom pre ženské otázky pod vedením pani Svensson. Koordinátori právneho výboru bude 1G3 potom bude aj zasadnutie o 5. Kollegor, utfrågningen går nu vidare. Vážení kolegovia, vypočutie pokračuje. A teraz je to pod taktovkou výboru FAM. E, budeme sa držať rovnakých zásad ako e, dva predchádzajúce výbory. Pred nami máme pol hodinu k dispozícii a myslím, že by sme sa mali okamžite pustiť do práce. Ja budem veľmi prísne dohliadať na čas, minúta na otázku, dve na odpoveď, Začneme tým, že slovo dostane pani Redingová na 3 minúty. Nech sa páči, pani dezignovaná komisárka. Well, thank you, Madam Chair. Ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Keďže máme len 30 minút pre tento parlamentný výbor, e, pokúsim sa byť veľmi stručná v mojom úvodnom slove, aby sme sa mohli e, zamerať na vaše otázky. E, je mi s veľkou radosťou sedím tu pred e, e, výborom pre e, práva žien. Tým sa uzatvára kruh Eh, tak sa hovorí vo francúzštine. Eh, ja som začala pôsobenie v Národnom parlamente tým, že som predložila eh, legislatívny akt o mm, rovnoprávnosti. Ja som bola zastupňou kresťanských demokratov a skutočne ja sa cítim ako doma v tomto výbore a s radosťou konštatujem, že tu vidím veľa známych tvári. Ja budem vašim silným spojencom pri e, boji za posilnenie rodovej politiky, aby e, skutočne ten rodový rozmer sa objavil vo všetkých oblastiach nášho, našej činnosti a urobím všetko preto, aby som e, znížila rozdiel v platovom odmeňovaní mužov a žien v rámci EÚ. Predseda Barroso e, mi e, zveruje zodpovednosť nielen za smernici potierajúce diskriminácie, ale bude mať aj kompetencie v oblasti trestného práva a nástroje, tie skutočné nástroje v účinnom boji proti násiliu voči ženám a deťom sú nástroje trestného práva. Ja skutočne chcem mať veľmi silnú a prehľadnú politiku v oblasti zrovnoprávnenia žien a mužov. A myslím si, že mali by sme aj v tomto využívať komunikačné e, možnosti komisie a nástroje, ktoré má komisia k dispozícii a takto presadzovať, eh, presadzovať eh, tieto eh, prvky rodovej rovnosti E, a skutočne e, východiskom bude Charta e, základných práv. Ako viete, je teraz právne záväzná. Stala sa tak vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a máme tu článok 23, ktorý zarečuje rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach, aj, to znamená aj v zamestnaní, aj pri výkone práce a v odmeňovaní za prácu a ja chcem presadzovať, e, presadzovať e, skutočne takéto základné právo vo všetkých oblastiach a do toho spadá rodová rovnosť. Takže nech sa páči, som pripravená zodpovedať otázky. Ďakujem pani Redding. Teraz odozdám slovo pani Bavojerovej. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážená pani Redingová, vítame váš záväzok k rovnosti medzi mužmi a ženami aj v oblasti odmeňovania a musím povedať, že v tejto oblasti je dosť veľa legislatívy EÚ a e, veľa sa už zmenilo. Ale rozdiel medzi de jure a de facto e, príležitosťami je naďalej dosť veľký je tu eh, balík rovnosti eh, Prvá smernica je zo 78. ale mm, je tu ešte stále 17-percentný rozdiel v odmeňovaní mužov a žien. Nič sa nezmenilo za poslednú dekádu. V týždenníku The Economist sa dokonca hovorí, že E, tie rozdiely sú veľmi viditeľné, hlavne po materskej dovolenke. Takže vidíme, že rozdiely sa nedajú vysvetliť vysvetliť inak ako čistou diskrimináciou. Takže prosím, povedzte, čo zamýšľate spraviť na zabránenie takejto diskriminácie, pretože nechceme iba prehlásenia alebo zákony, ktoré ostanú mŕtvým listom. Chceme naozaj konkrétne opatrenia na boj proti diskrimináciám. Pani Redingová. Vážená pani poslankyňa má pravdu. Napriek všetkým možným opatreniam e, rozdiely v odmeňovaní e, dnes predstavujú 17 a je to naozaj nepriateľné z toho dôvodu boj proti rozdielom v odmeňovaní budú mojou prioritou. Vlastne konkrétne to je zakotvené v zmluve. Budeme teda mať možnosť mať tak e, legislatívne ako aj nelegislatívne opatrenia. Ja budem e, úzko spolupracovať s členskými krajinami a sociálnymi partnermi v snahe nájsť riešenia. A ešte máme jeden veľmi dôležitý nástroj, ktorý sme podľa mňa dostatočne nevyužili. Máme e, európsku stratégiu pre zamestnanosť a ja by som nechcela, aby sme mali e, dodatkom k tejto stratégii niečo o rovnosti mužov a žien. Ja chcem, aby to bolo úplnou súčasťou tejto stratégie pre zamestnanosť a naozaj vítam fakt, že belgické predsedníctvo už povedalo, že e, zaoberenie sa otázkou rozdielov v odmeňovaní bude prioritou počas ich predsedníctva. Oni sa na to naozaj zamerajú. E, my by sme mali teraz e, spolu s všetkými činnosťami, ktoré už prebiehajú, e, pripraviť terén na to, aby belgické predsedníctvo mohlo konať. To je veľmi dôležité. Naviac je tu informačná kampaň z roku 2009 a tu treba posilniť, posilniť v roku 2010. Tak, do gode til fru Thomsen. Ďakujem, pani Thomsen. Uh, thank you, um, uh, Mrs. Ďakujem pekne, pani Redingová. Tento e, rok stovky tisícok žien sú obeťami násilia páchaného partnermi alebo bývalými partnermi a preto napríklad v roku 2008 157 francúzskych žien a 76 španielských žien prišlo o život v dôsledku takýchto, takéhoto násilia. To je viac ako obete terorizmu. E, rovnosť medzi mužmi a ženami je základným princípom v EÚ. Vy ste povedali, že je to aj v charte o základných právach, ale e, násilie páchané na ženách je práve porušením e, základných práv a je to výsledkom nerovnosti medzi mužmi a ženami. V nedávnom uznesení Európsky parlament vyzval komisiu, aby navrhla smernicu na odstránenie akejkoľvek formy diskriminácie páchanej na ženách. A preto sa vás pýtam, či ste ochotná uznať, že násilie páchané na ženách je porušením základného práva a či e, preto budete navrhovať Európsku smernicu na boj akéhokoľvek násilia pásaného na ženách. Ďakujem pekne teraz pani Redingová s odpoveďou. Úplne súhlasím s pani poslankyňou. Násilie páchané na ženách je hrozným faktom a naozaj závažným problémom tie čísla, ktoré ste uviedli, doplním e, o to, že 20 až 25 žien raz za život e, sa stane obeťou fyzického násilia. 10 európskych žien e, už boli obeťou sexuálneho násilia. Je to nepriateľné a musíme niečo proti tomu spraviť. Keďže mám málo času, tak stručne chcem povedať, čo plánujeme. Poprvé posilniť arzenál právnych opatrení. Máme európsky eh, ochranný príkaz a eh, smernicu. Ja taktiež navrhnem smernicu o eh, násilí páchanom na ženách, to musí byť zvážené ako možnosť. Ja myslím, že v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch, keď budeme pripravovať Peking, keď sa pozrieme na chartu, ktorú navrhuje pán Barroso, tam chcem, aby e, násilie malo e, dôležité postavenie a potom synergie medzi jednotlivými politickými nástrojmi, smernica proti diskrimináciám. To už je súbor nástrojov na boj proti násiliu a taktiež program DAFNE 3, ktorý e, mám e, v, ako e, zodpovednosť Takže treba taktiež zahrnúť eventuálnu pomoc mimo vládok. Taktiež potrebujeme špecifickú stratégiu na ochranu a pomoc obetiam, e, mať cieľené školenia pre políciu. Budem hovoriť s kolegyňou Malmstrojom e, a budem s ňou spolupracovať v tejto oblasti a taktiež kampane na zvýšenie povedomia. E, tie už som zdôraznila a ja si myslím, že tak charta ako aj Peking môžu pomôcť. A nikdy e, netreba zabúdať ani na medzinárodný rozmer. Pani predsednička, ak súhlasíte, ak dovolíte, dovolte, aby som to vysvetlila neskôr, keď budeme mať trochu viac času chcem naozaj mať konkrétne e, akcie, čo sa týka e, pohlavného zmrzačovania žien, to je naozaj hamba. Ak dovolíte, k tomu sa vrátim neskôr, vysvetlím, hm, akým spôsobom to je súčasťou mojej agendy. Ďakujem pekne teraz pani Parvanova. Pani komisárka, máte veľmi dobré skúsenosti s médiami a nepochybujem o tom, že podniknete náležité kroky, ktoré budú nasmerované na podporu dôstojnosti žien. Ja by som poukázala na prípad vašej kolegyne baronesi eh, eh, baronesy Eštonovej, a ona je jediná žena, potom sú ďalší tri muži e, e, na tých vrcholných pozíciách a skutočne e, ide o to, že ženy by mali skutočne dbať o tie kľudové hodnoty v tejto inštitúcii. Ja mám teda otázku týkajúce sa stratégie vašich krokov E, ako bude e, rada a komisia e, sa zúčastňovať na tejto novej stratégii presadzovania rovnoprávnosti žien. Mohli by ste nám trošku priblížiť hlavné zameranie tejto novej stratégie činnosti. Tá cestná mapa, ten program platí, ale treba ho doplniť. A Predovšetkým e, treba vyzdvihnúť na popredné miesto otázku násilia e, voči ženám. Po druhé, e, treba takisto vyzdvihnúť v rámci priorít otázku platových rozdielov medzi ženami a mužami. Bude nová viacročná stratégia zameraná na rodovú nerovnosť, ktorá bude vychádzať z tej existujúcej cestnej mapy. No a prostredníctvom charty e, to môžeme viac zviditeľniť, ale nechápte to tak, že charta by nahradzovala tú viacročnú stratégiu. To sú všetko stavebné bloky, ktoré umožnia aj vášmu výboru e, vstúpiť do procesu a Eh, upozorniť na to, kde eh, pokrivkávame, kde treba zlepšiť rozhodovací proces, kde eh, musíme zamerať naše úsilie z hľadiska dôslednejšieho uplatňovania existujúcich legislatívnych opatrení. Pani Kornelsen. Pani Redingová. Ako viete, my e, sa teraz venujeme smernici o matkách a toto je e, zásadný moment pre zdravie a pre prepojenie alebo vzťah medzi matkou a dieťaťom o materskej e, dovolenke a pretože vlastne prepojenie medzi e, otcom a dieťaťom je tiež veľmi dôležité a toto by mohlo umožniť e, vlastne toto prepojenie zosilniť a tak ďalej, pretože e, otec môže zohrávať tiež dôležitú úlohu v tejto oblasti. Je to veľmi dôležitá časť našej práce v tejto smernici o materstve a o ocovstve. My sa domnievame, že materstvo a ocovstvo by malo byť e, teda um, jednou z e, častí e, tohto dokumentu. Takže chceli by sme, aby ste nám povedali, že čo si myslíte o tejto otázke ocovstva. Či Európska komisia chce sformulovať nejaký návrh, ktorý by bol oddelený, ktorý by sa špecificky venoval len otázke ocovstva. Ďakujem pekne, pani pani rady? Um, the pregnant workers. áno, smernica o tehotných e, zamestnancoch. Tam komisia navrhuje zvýšiť e, dovolenku zo 14 na 18 týždňov. E, ťažko narážame na ťažkosti pri presadení tohto návrhu na pôde rady. Skutočne len s ťažkosťami sa to bude presadzovať. A to hovoríme o materskej dovolenke. A a preto by sme radšej v tejto chvíli nemali uh, vnášať otcovskú dovolenku, pretože by to mohlo byť na škodu rozhodnutia o materskej dovolenke. Ale vy ste ma chápali správne. Ja e, súhlasím plne s vami v tom, že e, otcovia by mali byť zaangažovaní e, na výchove detí. Ja mám troch synov, takže o to, o to viac uznávam rolu otca Sociálni partneri e, sa dohodli na rodičovskej dovolenke. E, to by znamenalo povinný jeden mesiac pre otca. A toto je veľmi dôležitý prvok. E, všetky ostatné dovolenky, to znamená otcovská dovolenka, dovolenka pri adopcii dieťaťa, to sú skutočne veci, ktoré treba vniesť do legislatívy, ale dodatočne e, pretože e, má to samozrejme ekonomické, sociálne dopady teraz ide o e, veľmi aktívne vyjednávanie s, radom, s radou v snahe presadiť existujúcu smernicu o materských dovolenkách. A to by nemalo nič ohroziť. Teraz dáme slovo pani Jana Kudakis je e, skutočne štát najvhodnejší na to, aby sa zaoberal otázkami, ktoré sa dotýkajú bezprostredne života občanov. Od od otázok domáceho násilia, nútených manželstiev, mrzačenia pohlavných orgánov. Akú úlohu v tom zohrávajú členské štáty? Väčšina Väčšina z tých problémov, na ktoré som poukázala, sú trestnoprávne otázky. Čiže e, skutočne ja sa pýtam, do akej miery by toto malo spadať e, do výhradnej pravomoci národných štátov. Ja e, samozrejme uznávam suverenitu členských štátov a aj v otázkach trestného práva musíme veľmi starostlivo zvažovať naše smerovanie. Ja som eh, to vysvetľovala už pri tých dvoch pred, predošlých výboroch. V prípade občianského práva dokážeme napredovať veľmi rýchlo, avšak v prípade trestného práva musíme predovšetkým zvažovať eh, eh, otázku proporcionality a vieme, že v tejto otázke môže čo len jeden členský štát zablokovať nejaký legislatívny akt. V tejto oblasti budeme úzko spolupracovať so Cecíliou Malstrom. Hovorím teda o legislatívnych aktoch v trestnoprávnej oblasti zamerané na posilnenie ochrany žien. Program DAFNE, ktorý spadá do mojej kompetencie, pomáha mimovládnym organizáciám a tie sú tie sa snažia o podporu žien, ktoré boli obeťami násilia. A myslím si, že e, táto cesta je veľmi sľubná. E, teraz je vhodná chvíľa na moje vyjadrenie sa k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. E, je to aj taká otázka zahraničných vzťahov. Kolegovia zodpovední za vonkajšie vzťahy musia toto brať do úvahy, ale nestačí hovoriť, že to je vec, ktorá sa týka zahraničných vzťahov a pritom budeme otáľať na domácej pôde. Existuje 180 tisíc e, žien e, pristahovalcov, ktoré sú vystavené hrozbe takémuto mrzačeniu. Existuje európska sieť, ktorá je zameraná na predchádzanie takémuto mrzačeniu. Takisto aj výskumné práce sú na to zamerané a snažíme sa uvádzať do života e, balík opatrení a skutočne to spadá do mojej zodpovednosti. E, chceme konzultovať občianskú spoločnosť, chceme sa pozrieť do e, penza legislatívy, ktorá e, sa na to môže vzťahovať. Musíme sa pozrieť na definície trestných činov a priestupkov. A tu sa opäť dostávame k otázke trestného práva a e, preto túto vec treba prebrať s kolegyňou Ceciliou Malstrom a národnými parlamentmi. Ďakujem pani Figoreto. gada, senhora prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani Redingová, my teraz hovoríme o skutočnej stratégii pre e, rovnosť v EÚ a i tento rok oslavujeme 15. výročie pekingskej platformy, teda jej vytvorenia. A myslím si, že je veľmi dôležité, poukázať e, na to, že potrebujeme char. A diskriminácie, ktorá naďalej existuje v EÚ, mnoho príkladov tu už bolo uvedených, nemám čas, aby som aj ja nejaké uviedla. Naozaj je kľúčové, aby sme zapojili ženy samotné, ako aj ich e, asociácie. A preto vám chcem položiť nasledujúcu otázku. Ako chcete postupovať, aké návrhy mienite predložiť? Ako zapojíte viac žien a ich e, združení celej EÚ? Nech sa páči pani Redingová pre odpoveď. Myslím, že v minulosti sme naozaj odviedli vynikajúcu prácu spolu s mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú v prospech rovnosti v členských krajinách. Musíme posilniť túto spoluprácu. Viete, že Európske ženské fórum sa zíde na začiatku februára aby pripravili Peking a naozaj bude dôležité, aby bol prítomný aj Európsky parlament, tak e, pri príprave tohto ženského fóra, ako aj e, v, sitom, v samotnom New Yorku, keď e, sa budú konať oslavy pekingskej platformy. Takže určite budeme spolupracovať, aby naše stanovisko bolo jasné. Teraz k charte. Charta taktiež e, bude oslovať 15. výročie Pekingskej konferencie. Bolo to navrhnuté, pretože treba slávnostne zopakovať hodnoty a princípy našich politik. Sú to politiky s e, dlhou tradíciou, ale čaká ich aj dlhá budúcnosť ani s tou dlhou tradíciou sme ešte nevyriešili problémy a napríklad rovnováha medzi prácou a rodinou, dobre zastupovanie v médiách, nepáchanie násilia, zapojenie žien do rozhodovacieho procesu. Toto všetko sú témy, ktoré by mali byť vypichnuté. Charta nenahradí náš akčný plán ani ani náš viacročný pracovný program, ale bude to niečo, e, čo umožní, aby sme povedali, v ktoré základné práva veríme a aké je naše moto a aké sú naše hodnoty. Ďakujem. Teraz sa dostávame k poslednej otázky. Pani Kraca, nech sa páči, máte slovo.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 ženy v rozhodovacom procese ešte nie sú na tom mieste, na ktorom by mali byť. Všetci poznáte tú analýzu, máte e, fakty a čísla, nepotrebujem ich tu opäť uvádzať. Viete, ako je to e, na radách, e, ako je to so ženami na čele veľkých podnikov, ako je to v parlamentoch a tak ďalej a tak ďalej Treba toho veľa spraviť. A podpredsednička Kráca má pravdu, potrebujeme využiť naše komunikačné nástroje na to, aby sme lepšie vysvetlili, čo robíme. A ako som už e, vysvetlila skôr, môžete mať dobré oznámenie, iba, e, pardon, dobrú komunikáciu, ak máte dobrý príbeh na začiatku. Takže treba začať od toho veľmi konkrétneho problému. Ženy v našej spoločnosti sú to e, vaše voličky, ktoré sa s tým stretávajú. A potom tieto konkrétne príbehy. E, e, na základe nich povedzte, čo robí Európa konkrétne. A to chcem urobiť v budúcnosti. Myslím, že 15 rokov pekingskej konferencie a charty nám umožnia posunúť sa vpred a potom musíme však byť oveľa konkrétnejší, nielen e, ostať vo všeobecnej úrovni. E, áno, rovnováha medzi pohľaviami, ale čo konkrétne spravíme? E, keď napríklad žena chce ostať pri deťoch doma, potom sa chce vrátiť do práce alebo je obeťou násilia. Takže naozaj začneme s tými konkrétnymi príkladmi a povedzme, aká politika už existuje a ktoré musia byť lepšie implementované v členských krajinách, čo všetko zamýšľame a chceme navrhnúť. Tu naozaj počítam s poslancami Európskeho parlamentu, pretože majú priamy kontakt s voličmi, aby e, táto komunikačná politika naozaj fungovala. Máme 5 rokov do nadchádzajúcich európskych volieb a ja e, počítam s vami všetkými, aby ženy v Európe po 5 rokoch vedeli, čo pre nich Európa robí a že Európa je tu pre nich, e, zastupuje ich hodnoty, ich želania, ich sny a tak ďalej.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 chvíľa, aby sme ukončili e, toto veľmi zaujímavé a intenzívne popoludne. Veľmi pekne vám ďakujeme, pani Redingová, za e, toto intenzívne popoludne. Chcem takisto poďakovať e, aj výborom Júri a Libe za to, že spolu s nami sa podielali na organizácii tohto poobedia a takisto aj zastupcom výboru pre ženské práva, ktorí tu boli prítomné. Chcem tiež poďakovať tlmočníkom. A ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som tiež pripomenúť kolegom z výboru FAM, že sa stretneme 17.30 e, v sále A1G2 na e, zasadnutie e, koordinátorov. Ešte raz chcem poďakovať všetkým vám za toto popoludne, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem.